Dear colleagues, we can uh, start... Vážení kolegovia, uh, môžeme začať s hlasovaním. The, first vote tonight and... Prvé hlasovanie k bodu 13 sú nejaké teda výhrady podľa pravidla 106 o uvádzaní na trh geneticky modifinovaných klinčekov. Hlasujeme raz, elektronicky hlasujeme teraz. No. Everybody voted. The vote is closed. No. Skončili sme hlasovanie? Ešte nie. Time out. Sorry. Now, after the vote... Teraz e, po tom, čo odhlasoval pán John Lennon, môžeme ukončiť hlasovanie. Dobre, takže to bolo schválené. Môžeme prejsť na ďalší bod nášho programu. To je bod 14. opäť podľa pravidla 6 námietka e, z povolenia uvedenia na trh kukurice, BT a tak ďalej. Geneticky modifikované opäť budeme hlasovať elektronicky. Hlasujme teraz. Všetci hlasovali? Končím hlasovanie. Schválené. A teraz môžeme prejsť na ďalší bod nášho programu. Ukončili sme hlasovania. Je to správa 2014 o subsidiarite a proporcionalite. Máme tu stanovisko a našim spravodajcom je kolega Dorná. No ale skôr ako začneme, musím požiadať kolegov. Vážení kolegovia, milí asistenti, Axel, ak chcete pokračovať v diskusiách, vonku máte množstvo priestorov a my budeme pracovať ďalej tu vnútri a teda dávam slovo kolegovi Dornánovi, ktorý je spravodajcom stanoviska. Pani Dornáno, pardon. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Som veľmi šťastná, že môžem predložiť toto stanovisko. Je to pre mňa veľmi dôležitá téma, pretože si myslím, že princípy sú aj v zásadách a v základoch budovania EÚ, pretože ide o to, aby sme dávali zmysel rozhodnutiam na nadnárodnej, supranacionálnej úrovni. Ide o to, aby šlo o tento postup bol operatívny, pragmatický, a ide o to, aby sme prehlbili body, ktoré boli v liste komisie. Dve základné línie stanoviska. Poprvé výzva politik, ktoré spracúva náš výbor aby sme upozorňovali na rešpektovanie týchto princípov a na druhej strane e, potreba dôvery v transfere e, zvrchovanosti v rozhodovacom procese a v príprave politik EÚ. Je rozhodujúce, aby sme nastojili na tom, že výbor MV sa venuje významným témam a Zároveň princípy subsidiarity vyžaduje lokálne, národné a európske úrovne realizácie. Veľké témy, ktoré spadajú do, náš, do našej kompetencie, sú nadnárodnými, globálnymi výzvami a riešia sa na viacerých úrovniach. A to je aj bohatstvo nášho výboru. Navyše, keď e, máme sa venovať takým problematikám, ako je klimatické zmeny, biodiverzita alebo ochrana oceánov, to sú domény, kde transfer zvrchovanosti a suverenity je potrebný a legitimný. Rozhodovanie a aplikácia v európskom rámci sú jednoznačne zárukou účinnej politiky keď výzvy prekračujú jednoduchý národný rámec. Preto som chcela zdôrazniť význam nášho výboru pri príprave všeobecných aj technických ustanovení v týchto témach. Tých piatich návrhoch komisie, ktoré dostali najviac odôvodnených e, stanovisk, dve spadajú do našej kompetencie. Takže je tu výzva v oblasti subsidiarity a proporčnosti v týchto veľkých témach, ktorým sa venujeme viacej ako iné výbory. Kontrola subsidiarity a proporčnosti vyžaduje dynamizmus v politikách EÚ a vyžaduje ich lepšiu účinnosť. zabezpečiť rešpektovanie týchto princípov. Ide o to, aby naše veľmi často horúce témy sa e, k ním pristupovalo realisticky a účinne a aby sme splnili aj dlhodobé ciele. Ide o také zložité témy, ako je odpad, obehové hospodárstvo, alebo metódy, ako dosiahnuť naše ciele. Zadefinovať ciele je dobré, ale upresniť dobre adaptované prostriedky a lepšiu koordináciu politik, to je ešte účinnejšie. Väčšina odôvodnených stanovísk v oblasti mm, odpadu poukazovalo na to, že ciele sa nedali dosiahnuť a stanovovanie dodatočných cieľ malo a vych, e, vychádzalo e, a teda malo spadať do kompetencie členských štátov, musíme byť pragmatickejší a musíme žiadať väčšiu proporčnosť, pragmatizmus pri stanovovaní cieľov, aj v prostriedkoch, aj v tom, čo sa už urobilo. A toto obhajovali aj niektorí moji kolegovia, hlavne v oblasti regulácie emisí. Tento argument sa bude často opakovať. Znižovať riziko zneužívania princípov proporčnosti a subsidiarity nás bude viesť k tomu, aby sme dosiahli tie kľúčové ciele Rada by som zvoraznila myšlienku, že akceptácia transferu zvrchovanosti musí brať do úvahy postavenie EU inštitúcií a zároveň národnú legislatívu. Transparentnosť a kontrola európskych agentúr to závisí aj od dôvery na európskej úrovni Možno mnohých prekvapím, ale túto otázku by sme mali nadniesť. Akceptovať presun zvrchovanosti a to, že rozhodnutie sa má brať na vyššej úrovni, e, to je preukázanie toho, že máme dôveru e, v rozhodovací proces. Európske agentúry musia rešpektovať subsidiaritu a musia eh, vychádzať, alebo musí byť stanovený správny rozhodovací eh, mm, článok. Nesmieme zabúdať na konflikty záujmov, hlavne ak tieto nie sú dobre spravované, ako napríklad v agentúre EFSA. To znamená, že riadenie tejto agentúry nie je možno najlepšie. A transfer kompetencií možno nie je odôvodnený napríklad v prípade potravinovej bezpečnosti. A to je iný spôsob, ako pristupovať k subsidiarite. A aj to je súčasťou našich kompetencií. Proces prípravy európskych politík musí venovať eh, väčšiu pozornosť a miesto národným parlamentom, aby sa princíp subsidiarity a propočnosti konsolidoval. Nadvezujem na predchádzajúci bod, pretože tieto e, dva princípy sú ciele a pravidlá, ktoré sú dynamické. po vertikálnom prístupe e, e, nejde len o prístup z hora na dol, ale aj e, princíp e, iniciatívy z národných parlamentov, posilňovanie subsidiarity sa dosiahne aj väčšou dôverou v národných parlamentoch a ten princíp zelenej karty z národných parlamentov je zaujímavý. to isté platí aj pre proporčnosť legislatívnych nástrojov, pretože sú výsledkom návrhov členských štátov. A výsledný návrh komisie by teda mal byť adaptovaný. To sú jednotlivé body, ktoré sú súčasťou mojho stanoviska. Snažila som sa ísť ďalej za rámec jednoduchého komentára návrhu komisie. V mojom prípade ide o konštruktívnu kritiku, aby sme boli našimi politikami e, bližší k obyvateľom. Očakávam komentáre kolegov a ja dúfam, že sa nám takýmto spôsobom podarí vypracovať konsenzuálne stanovisko. Thank you very much. And now... Ďakujem pekne. A teraz začneme s prvým kolom tieňový spravodajcovia pani Gardini za pána Patričeliho. Ďakujem. a prečítam stanovisko pani Patričelo. Ďakujem eh, v mene EPP spravodajkyni Dornano za realizovanú prácu v oblasti subsidiarity a propočnosti, To sú zásadné princípy pre fungovanie EÚ a pre rozhodovacie procesy. Ako vychádza z článku 5 zmluvy o fungovaní EÚ, princíp subsidiarity má sektory, ktoré nespadajú e, vždy a exkluzívne do kompetencií EÚ a má dvojakú úlohu. Tento princíp jednak ochraňuje kapacitu a rozhodovanie členských štátov a môže to byť účinne upravované na centrálnej, regionálnej alebo lokálnej úrovni. Tiež treba pripomenúť, že rovnaký princíp potvrdzuje zásah EÚ, keď členské štáty nie sú schopné dosiahnuť stanovené ciele uspokojivým spôsobom. A teda zásah EÚ môže priniesť pridanú hodnotu v Lisabonskej zmluve sa posilnil princíp subsidiarity a vytvorili sa e, rôzne kontrolné mechanizmy, aby sa e, zaručilo dobre fungovanie princípov subsidiarity a proporčnosti. Sú tam odôvodnené stanoviská. To je nástroj, vďaka ktorým národné parlamenty retrospektívnymi hodnoteniami stanovujú či výber a rozhodnutie na komunitárnej úrovni sú e, koherentné z hľadiska efektívnosti, účinnosti a z hľadiska európskej pridanej hodnoty. Pokiaľ ide o výročnú správu za rok 2014 v oblasti subsidiarity a proporčnosti, sa zaznamenalo e, zníženie počtu takýchto stanovisk v porovnaní s minulými rokmi Ide o to, a tento pokles vyplýval aj zo zníženia počtu legislatívnych návrhov Európskej komisie na konci mandátu, a teda by sa to nemalo interpretovať ako signál menšieho záujmu národných parlamentov k pri, e, princípu subsidiarity. Je dôležité podnietiť väčšiu účasť národných parlamentov v aktivitách EÚ vylepšiť politický dialog na všetkých inštitucionálnych úrovniach a posilniť kapacitu národných parlamentov, vyjadriť ich stanoviska k návrhom legislatívnych aktov. Oceňujeme fakt, že politický dialog medzi komisiou a národnými parlamentami sa zintenzívnil aj vďaka viacerým návštevám komisárov aby ilustrovali návrhy a iniciatívy výkonnej moci, ktorú zastupujú. My ako politická skupina pôjdeme týmto smerom. Sme presvedčení, tak ako to aj hovorí posledná medziinstitucionálna dohoda, ktorá sa podpísala v apríli 2016 medzi trimi inštitúciami, že sa môže zákonodárne pracovať lepšie vtedy, keď sa rešpektujú naplánované postupy v zmluvách a keď stále a prísnejšie budú rešpektovať všeobecné princípy komunitárnej legislatívy, to je demokratické zastúpenie, proporčno, subsidiarita. Ďakujem za pozornosť. Grazie. Adesso in sostituzione la collega Gentile il... Teda kolega Kaputo, nech sa páči. Grazie, grazie Presidente. E innanzitutto eh, voglio ringraziare la... Eh, Ďakujem. Chcela by som poďakovať kolegyni Denano za jej prácu. Princíp subsidiarity a proporčnosti sú hlavné princípy EÚ a ich správne a ich správna, od správnej aplikácie potom závisí aj realizácia EU politik. Vďaka väčšej účasti národných parlamentov za posledné roky v e, európskom legislatívnom procesu, ale ešte sme ďaleko od ideálnej situácie, väčšina odôvodnených stanovisk národných parlamentov aj v oblasti životného prostredia pochádza len z málo členských štátov a teda EU inštitúcie nedávajú vždy možnosť všetkým národným parlamentom možnosť kontrolovať e, európske legislatívne návrhy. je potrebné, aby národné parlamenty pripravovali takéto odôvodnené stanoviska nielen k legislatívnym dokumentom komisie, ale aj k nelegislatívnym, ktoré predchádzajú vytváraniu európskej legislatívy, aby účinnejšie vplývali na iniciatívu a budúcu normatívu EÚ. Tiež je potrebné vypracovanie spoločných modelov, na základe ktorých národné parlamenty môžu zasiahnuť odôvodnené stanoviska, tak ako teraz fungujú. Nevždy boli užitočné, pretože boli veľmi rozdielne, veľmi často vo forme aj v témach. Pán Demesmaker, ďakujem pekne. Predovšetkým by som sa chcel poďakovať pani Donáno za odvedenú prácu. E, začína to dobre. Naša skupina, to znamená ECR, celé roky bola lídrom a vyzývala na lepšiu legislatívu nielen na skupinách, ale aj v politických stranách pravidlá by mali zdôrazňovať pridanú hodnotu Európskej únie a nie zaťažovať ľudia. Je dôležité práve postupovať takto, ak si chceme opätovne získať dôveru európskych občanov. Subsidiarita a proporcionalita to sú dôležité základné princípy pre európsku politiku a vrátanie environmentálnych otázok. Environmentálne otázky spadajú do zdieľanej kompetencie. Je jasné, že biodiverzita, kvalita ovzdušia, biohospodárstvo, klimatické zmeny, to všetko sú prierezové témy a je potrebné ich riešiť prierezovým celoplošným prístupom. A tu práve Európska únia môže e, priniesť svoj prínos. Spravodajkyňa zdôrazňuje to, že miestna regionálna spolupráca sa musí zapájať do presadzovania environmentálnych politík v niektorých členských štátoch. Napríklad u mňa ideme ešte ďalej. Regionálna samozpráva, napríklad flámska samozpráva, ktorých ja zastupujem, má plnú právomoc. A ja by som bola, aby sa to v texte premietlo. Po druhé, prerozdelenie právomoci znamená aj to, že regionálne parlamenty majú väčšiu zodpovednosť za implementáciu demokratickej kontroly európskych politik. V Belgicku máme jedinečnú situáciu, pretože medzi parlamentami, to znamená federálnou, regionálnym, neexistuje žiadna hierarchia, ktorá by sa tu uplatňovala. Všetky parlamenty sú považované za národné parlamenty a podľa Lisabonskej Eh, zmluvy je to v texte premietnuté. Spoločne zohrávajú dôležitú úlohu pri monitorovaní uplatňovania princípu eh, subsidiarity. Takže preto národné parlamenty musia byť do toho zapojené a komisia musí mať na pamäti aj to, ako sú prerozdelené príslušnosti a pravomoci v jednotlivých členských štátoch. Na záver, hovorili ste o tom, že navrhujete postup e, cez zelenú kartu. Ja si myslím, že by sme mali zvážiť aj postup cez červenú kartu, ak náš návrh nesplňa princíp subsidiarity. Potom národné parlamenty musia mať možnosť zamietnúť takýto princíp a uplatňovať určité kvóty. Demokratický deficit je potrebné riešiť tým, že sa bude uplatňovať subsidiarita e, lepším spôsobom a nemá sa vytvárať nejaká nadradenosť EÚ. O tom sme presvedčení a preto predložíme v tomto zmysle pozmenujúce návrhy. Ďakujem pekne. Pán Torens. Ďakujem pekne, pán predseda. Samozrejme, e, na úvod sa chcem poďakovať pani Dornáno za správu. E, v ďalších prípadoch budem hovoriť krátko. Už z toho, čo tu dnes zaznelo, je jasné, že až teda po určitú abstraktnú politickú diskusiu o všeobecných pravidlách subsidiarity a proporcionality sa dostávame a vydechali sme všetky špecifika Envy bokom. Ja si nemyslím, že to je dobrý spôsob práce. Ja si myslím, že by sme mali zdôrazniť práve veci, ktoré súvisia s Envy. V tejto správe hovoriť o tom, čo súvisí s Envy. Pred chvíľkou sme hlasovali, aj v poslednej dobe, nielen pred chvíľkou sme hlasovali o rôznych veciach, kde v podstate je tu akýsi zápas medzi komisiou a členskými štátmi a výborom v otázkach, ktoré súvisia so subsidiaritou a našim hlasovaním v podstate rozhodujeme o určitých problémoch, o tom, e, to je tá diskusia, ktorú sme mali o komitológii. Takže asi sa pokúsime vylepšiť túto spravu tým, že zdôrazníme veľmi špecifické otázky, ktoré sa týkajú špecifického prístupu k tomuto problému zo strany Envy. A pokúsime sa vylepšiť túto správu aj tým, že e, sa pozrieme na veci, ktoré presahujú rok 2014, pretože sú tu mnohé otázky, ktoré súvisia s balíkom pre odpady, s obehovým hospodárstvom a tak ďalej. Dostávame sa k zásadným otázkam a problémom, ktoré súvisia so subsidiaritou a proporcionalitou. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne. Pani Minner, tá tu nie je. Takže pani Eckhardt. Pane Chat, ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne pani spravodajkyni za odvedenú správu na stanovisku. Súhlasím s Nilsom v tom, že by sme sa nemali púšťať do všeobecných diskusí o subsidiarite a proporcionalite, pretože ak e, ľudia chcú o tomto diskutovať všeobecne, potom by mali prejsť do výboru pre právne záležitosti. Myslím si, že debaty, to robia už pomerne dlho a tie diskusie z toho, čo mi ľudia povedali, sú veľkou zábavou. Takže my by sme sa mali skôr zamerať na envy aspekty. A tu súhlasím s kolegom eh, Mesmakerom, že politiky by na európskej úrovni by mali byť prínosom Samozrejme, keď hovoríme o životnom prostredí, ale to rozšírim aj na to, keď hovoríme o bezpečnosti produktov, zdraví, ochrane zdravia obyvateľstva a tak ďalej. Tam všade európska legislatíva je kľúčová. A myslím si, že je veľmi dôležité povedať aj to, že doteraz e, proces subsidiarity bol vždy využitý skôr negatívne v zmysle niečo niečomu zabrániť, niečo spomaliť. A súhlasím so spravodajkyňou, že treba mať aj pozitívny prístup tam, kde máme jednoznačný pocit, že komisia nekoná tam, kde by konať mala, tam, kde národné parlamenty a aj regionálne, aby som potešil Marka, aj regionálne parlamenty, že by mali mať pozitívne aktivity, to znamená postupovať cez zelenú kartu. Čo sa týka postupu cez červenú kartu, myslím si, že pán kamenov, váš politický šéf, už spravil niečo v tejto veci. A nie, to nie je váš politický šéf? Dobre, tak prepačte, nepochopil som to. A Takže myslím si, že on už e, robil niečo s postupom červen, cez červenú kartu e, v tej slávnej veci Brexitu, takže nemali by ste sa stiažovať, že to tu chýba. Ale čo sa týka subsidiarity, je dôležité, aby sa hovorilo o tom, čo je tá správna úroveň, na ktorej je potrebné konať. A my príliš často e, sa, použi- sa používa prístup žltej karty, lebo ľuďom sa nepáčia návrhy. Ale to je iná diskusia, či sa vám páči alebo nepáči nejaký návrh tu je proces spolurozhodovania, dlhý proces a mali sme dlhé, je tu dlhé obdobie pozmeňujúcich návrhov ako na rade, tak aj v parlamente test subsidiarity sa týka toho, či to konanie je na tej patričnej úrovni. A tu si musíme jasne toto povedať, pretože veľmi často ľudia, ktorým sa niečo nepáči, tak využijú otázku subsidiarity a povedia, dobre, ťahám žltú kartu. Tu si treba dať pozor, ak sa vám niečo nepáči, môže sa to zmeniť cez pozmenujúce návrhy. Pre mňa je dôležité, aby sme e, jednoducho správneho hľadiska si po, zistili, či je to na správnej úrovni. A keď sa jedná o vnútorný trh, veľmi často je potrebné konať na európskej úrovni, konať v, vo veciach, keď sa týka napríklad konkrétne bezpečnosti výrobkov, hovorím o REACH, o nanomateriáloch. To všetko sa riešilo v rámci lepšej legislatívy a tu by som povedal, že priemysel zneužíva túto kartu lepšej legislatívy a pomáha sám sebe a nechráni občanov. A ja si myslím, že lepšia legislatíva musí byť naozaj lepšou legislatívou. A niekedy to znamená, že je potrebné reglementovať odvetvia. Im sa to nepáči, ale občanom to vyhovuje. A my potrebujeme mať lepšiu legislatívu, ale nie pre záujmy podnikov. Do, teraz sa to príliš využíva na práve ochranu záujmov podnikov a priemyslu. Ďakujem pekne. Pýtam sa, či nejakí iní poslanci sa chcú vyjadriť k tejto téme. Nie? Komisia, chcete sa vyjadriť? Nie? Takže potom môžeme uzavrieť diskusiu a dáme slovo na záver pani e, spravodajkyni. Ďakujem za vaše stanoviska. Stručne odpoviem pani Gardini. Zníženie počtu legislatívnych návrhov komisie, v, upozorňujem, že v prvom úvodnom ustanovení to je zachytené, Navrhujete aj iné právne formy, ktoré by sme mohli navrhnúť vo forme pozmeňovacieho návrhu. Pán Kapitu, aktívna účasť národných parlamentov, áno, je rozhodujúca a je to hybná dynamická sila. Ďakujem, že ste to pripomenuli. Čím sú detailnejšie stanoviská parlamentov, tým je lepšie vylepšenie prípravy legislatívy. pandémie Demesmaker, je to pravda, že ECR išla vždy cestou konštruktívnej a pozitívnej kritiky. Ďakujem za vaše komentáre. Určite na nich môžem založiť dobrú spoluprácu. Ešte niekoľko poznámok. Implikáciu miestnych a regionálnych samozpráv. Snažila som sa to rozsiahlo rozpracovať v rámci európskej diverzity, zdieľanie kompetencií. Máme takmer podobné odpovede. Vnútorná diverzita EÚ v kompetenciách áno EÚ to musí rešpektovať. Pán Torvalds. Nie je to vôbec abstraktná záležitosť, ale keď máte jednostranové stanovisko, nemôžete urobiť detaľnejšie expoze. Súhlasím s tým, že témy MV sa musia riešiť veľmi špecificky a očakávam vaše pozmeňovacie návrhy, ktoré to upresnia a ďakujem vám vopred za vaše praktické návrhy a želám si, aby sa nám podarilo vypracovať kompromisy na našich budúcich stretnutiach. Ďakujem. Thank you very much. I have to remember the timetable, the deadline. Uh... uh Takže lehoty na predostieranie pozmeňovacích uh, návrhov vyprší 27. mája, hlasovať sa bude 21. júna. Hlasovanie na výbore Júri sa bude konať 8. novembra na plene v decembri. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu nášho programu. Stratégia EÚ e o e, chladení a e, kúrení. O slovo by som chcel ešte udeliť nášmu spravodajcovi Christoferovi Fielnerovi, aby predstavil návrh svojho stanoviska. This is an opinion, it's pretty short, and therefore I will try to be short and sweet as well, and not Ďakujem. Kúrenie a, chladenie e, predstavuje 50 na, z našej spotreby e, energie v roku 2012 a nezaslu, nedostáva tak, sa mu takej pozornosti, ako e, by táto téma zaslúžila. To chcem hlavne zdôrazniť. Mnohí z nás dvaja diskutovali o e, riziku e, plynovej krízy a teda tu je dôležité uvedomiť si, že tá by bola vlastne krízou kúrenia. Bez zemného plynu dnes by sme zamrzli. Našou veľkou výzvou v tomto výbore e, v Európskom parlamente je, že máme veľmi odlišné možnosti. a e, situácia v jednotlivých krajinách je veľmi e, odlišná. E, sú tam odlišnosti v oblasti klímy aj infraštruktúry a preto nie je možné nájsť jednoduché riešenie, ktoré by bolo rovnaké pre všetkých. Jednotlivé zainteresované strany majú svoje vlastné riešenia, ktoré môžu byť veľmi dobré, ale väčšinou fungujú dobre na jednom mieste a nie všade, čo funguje v Španielsku nemusí fungovať nutne vo Fínsku. Takže e, musíme si uvedomiť, že sa musíme sústreďovať na e, systém, e, systematický prístup a jednotlivé e, komponenty e, budov e, a celková spotreba energie. To by malo byť to, čím sa budeme zaoberať. Myslím, že tiež by sme si tu mali zachovať e, priestor pre technicky neutrálny prístup, e, ktorý e, by teda ponechal možnosť pre rôzne riešenia v jednotlivých častiach Európy. A tiež je tu skutočnosť, že dnes tu máme viacero oblastí legislatívy, ktoré podporujú špecifické e, zdroje obnoviteľných zdrojov energie a nie iné. Takže týmto spôsobom zabraňujeme tomu, aby trh správne fungoval. Príkladom toho je, že E, zakalkulováva sa e, e, produkcia energie zo solárnych panelov, ale iné zdroje obnoviteľnej energie nemôžete započítavať. Tie môžu byť tiež teda môžu vychádzať z bioenergií, ale nedá sa to započítavať. Takže nemôžeme mať tak, musíme mať taký prístup, ktorý by ne E, viedol k e, nejakým distorziám na trhu. A treba si uvedomiť, že máme 25 energie na kúrenie z obnoviteľných e, zdrojov. Nie je to viac. Takže čokoľvek čo by mohlo zmeniť túto situáciu, by sme mali podporiť, pravdepodobne by sme mali podporiť všetky metódy naraz aj keď je to kontroverzné, treba sa zaoberať energiou e, z odpadov, aj keď je to kontroverzné, pretože e, aktuálna situácia v sektore je naozaj veľmi zlá. Takže nemali by sme byť príliš prísni a neuvedomovať si to, čo nás tak e, uväznilo e, v tých fosílnych e, zdrojoch, e, z ktorých e, momentálne e, čerpáme e, energiu na e, kúrenie. E, ďakujem veľmi pekne, teším sa na spoluprácu, ktorá pomôže urobiť e, na záver veľmi dobrý text. Ďakujem veľmi pekne. Začneme deňovými spravodajcami, počnúc s pánom Zofolím. Ďakujem. V prvom rade chcem poďakovať spravodajcovi za e, dobrú prácu. Návrh e, správy vo svojom komplexe vieme, komplex vieme podporiť. Sú tam aspekty, ktoré by sa mohli ďalej rozvinúť a zlepšiť. A preto môjim zámerom je predstaviť určité pozmeňovacie návrhy. V prvom rade by som e, chcel poukázať na to, že 50 celkovej energetickej spotreby nášho kontinentu ide do kúrenia a chladenia. A treba teraz zlepšovať energetickú e, efektívnosť budov. Je to veľmi dôležité pre znižovanie emisí CO2, zlepšovanie energetickej bezpečnosti a chránenie zdravia občanov EÚ. V tejto súvislosti by som chcel zdôrazniť ešte jednu ďalšiu skutočnosť. Na jednej strane veľká časť európskych e, e, budov naozaj plýtvajú energiami, pretože nie sú dostatočne kvalitné. Na druhej strane 11 európskej populácie teraz v roku 2016 ne nemá dostatok prostriedkov na e, dostatočné e, vyhrievanie svojich e, príbytkov v zime. Preto je naozaj potrebné čo najrychlejšie túto nespravodlivosť odstrániť a tento princíp mal byť podrobený, táto oblasť by mala byť podrobená princípom napríklad obehového hospodárstva a mala by byť podporná napríklad kogenerácia v tejto súvislosti eh, sa treba zaberať oblasťou eh, tzv. district heating a tiež, eh, myslím, treba sa zaoberať informovaním spotrebiteľov. Tí by mali byť schopní dostať úplné informácie o technických a ekonomických vlastnostiach zariadení, ktoré sú momentálne na trhu. A aké eh, vplyvy môže eh, mať na eh, znižovanie ich faktúr za energie. Podpredseda Ševčovič včera zdôraznil význam nielen budovania budov, ktoré boli efektívne z energetického pohľadu, ale mali by sme začať e, rozmýšľať nad e, e, inteligentnými budovami, ktoré by mohli samé produkovať energie, ktoré by ich mohli aj uschovávať, napríklad aj formou nabíjania batérie elektromobilov. Treba investovať do eh, výskumu a eh, vývoja. To je dôležité v tejto skutočnosti. treba zabezpečiť synergetické aj e, e, prepojené využívanie všetkých e, zdrojov európskeho financovania za týmto účelom. Dôležité je, aby neprofitovali z toho len veľké firmy, ale obzvlášť tie malé a stredné podniky, ktoré predstavujú väčšinu podnikateľského sektora v EÚ. A pokiaľ ide o biomasu, keďže dnes predstavuje veľmi e, často využívaný zdroj energií v sektore e, hospodárstva, nemôžeme negovať, že jeho využívanie má určité e, negatíva. Niektoré typy biomasy napríklad vedú k značnému zvyšovaniu skleníkových plynov či iných znečistujúcich častíc, je tam aj negatívny vplyv na agrosektor, na potravinársky sektor. Treba, aby tu bola trvalá udržateľnosť z environmentálneho eh, hľadiska zabezpečená. Ďakujem veľmi pekne. Pán Duncan tu nie je, pán Selimovič tu nie je, pani Konečná. Ďakujem, pane předsedo, také já si dovolím poděkovat. Ďakujem, pán predseda. Aj ja by som chcela poďakovať eh, pánovi spravodajcovi za skvelú správu k tejto veľmi závažnej téme, pretože kúrenie a chladenie predstavuje 50 konečnej spotreby energie. A požíra najviac energií v EÚ. Tam, kde energetická účasť najviac e, prispieva k e, úspore, e, je aj najväčším ochrancom sekundárnych zdrojov životného prostredia a je dôležitým, dôležitou súčasťou našich krokov v oblasti ochrany klímy. Jedno, či hovoríme o elektrickej energii alebo výrobe tepla či chladu. Ide iba o odlišný fyzikálny stav toho istého Domnievam sa, že najväčším problémom nie sú malo ambiciózne ciele, ale ich nedostatočné realizovanie členskými štátmi. Tiež mi vadí skutočnosť, že v súčasnosti je k dispozícii len veľmi obmedzený eh, počet atraktívnych finančných nástrojov na renovovanie eh, budov. Miera rekonštrukcie, eh, rekonštrukcií v EÚ eh, predstavil len 1% ročne. Článok 5 smernice o energetickej účinnosti napríklad vyžaduje, aby členské štáty buď, buď každoročne renovali 3% celkovej podlahovej eh, plochy klimatizovaných či vykurovaných budov, ktoré vlastní, alebo príjmali alternatívne opatrenia, ktoré vedú k úsporám, ktoré by boli minimálne rovnocenné Verejný sektor by mal byť podľa mňa vzorom a predstavovať robustné finančné nástroje pre renovácie, e, chladenia a vykurovania nielen verejných, ale aj súkromných budov. Tiež mi vadí e, bezhlava podpora biomasy. Komisia vo svojom oznámení e, sľubuje, že na konci roka 2016 navrhne politiku udržateľnosti v oblasti bioenergie čo by malo dopad na využívanie energii. Ja to veľmi vítam, bolo naozaj na čase, aby k tomu došlo. Ak nebudeme mať solidné údaje, nebudeme podporovať e, využívanie biomasy pre energetiku. Vieme, čo e, spôsobila bezhlava podpora biopáliv, aké škody sme napáchali na biodiverzite, životnom prostredí ako celku a našej potravinovej sebestačnosti a pritom sme vôbec neušetrili žiadne emisie. Preto na navrhnutom eh, texte eh, spravodajcami eh, hlavne vadí tá časť o využívaní biomasy v energetike. A potom ešte jeden ďalší paradox, ktorý bije do očí vo znamení komisie. Spomína sa tam, že kombinovaná výroba tepla energie môže v porovnaní s výrobou tepla elektriny priniesť zníženie emisí CO2. Využíva sa v oblasti priemyslu, služieb, a k zabezpečeniu e, stabilných a spolahlivých e, dodávok tepla a elektriny. Myslím, že tento názor e, je málo vypočutý. Ktoré zariadenie teraz totiž vyrába najviac tepla a elektrickej energie? Áno, sú to moderné nízkoemisné e, spalovne odpadov, ktoré sme si v poslednom čase vybudovali všade v EÚ. A pritom v, obeho, v paličku obehovom hospodárstve Európsky parlament snaží dlhodobo presadiť myšlienku úplného zakazovania e, spáľovania odpadov. Tuto schizofreniu treba konečne odstrániť. Včera sme tu e, s komisárom Ševčovičom e, diskutovali a ten slúbil, že sa pokúsi s tým niečo urobiť. Kolegovia, je úplne nutné, aby sme všetky tieto dokumenty a stratégie ako odpadová legislatíva, energetická účinnosť, energetická únia, klimatické ciele, dokumenty týkajúce sa čistoty ovzdušia, e, konečne zlúčili, aby sa tu vytvorila spolupráca a aby tieto dokumenty e, boli logicky prepojené. To je, myslím, najväčšia úloha pre náš e, výbor pre budúce roky a aj táto správa by k tomu mala prispieť, pretože neustále zjednodušovanie toho problému do jednotlivých smerníc nám e, neprinesie cieľený výsledok. Thank you very much, uh, Ms. Hawken. Ďakujem pekne, pani Hoken. Moment. O... Ďakujem, pán predseda. Ďakujem Kristoferovi za jeho návrh. Shodneme sa s ním na väčšine bodov. Je veľmi dôležité, aby sme pochopili systém a vôbec e, e, vykurovacie a chladiace systémy a ako vplývajú na klimatické zmeny a je potrebné tento sektor zamerať tak, aby bol účinnejší vo svojom fungovaní. A tiež je dôležité si uchovať e, na mysli, aby tento sektor bol technologicky neutrálny a musíme tiež pochopiť sekundárne aspekty technológií, ktoré si vyberieme napríklad, ak povieme tak, ako sa to stalo v Dánsku, v Dánsku alebo Švédsku, ak e, vychádzame e, z domov, ktoré zaviedli, že majú doma kozuby alebo piecky na Eh, na vykurovanie používajú biomasu alebo drevo, ale dochádza aj k emisii častíc a je tam tiež isté nebezpečenstvo pre zdravie vzhľadom na znečistenie ovzdušia týmito eh, časticami. Takže musíme si uvedomiť, aké sú aj sekundárne efekty našich rozhodnutí. A to isté platí aj pre biomasu. Kristofer, teším sa, keď ty zdôrazňuješ, že komisia by mala predložiť koherentné vyhodnotenie udržateľnosti e, používania biomasy, pretože biomasy majú, biomasa má viaceré zložky aj a ďalšie veci a potom do toho vstupuje otázka SPP, e, zaberanie pozemkov a to, čo môže byť etické či neetické v polnohospodárstve pri vytváraní biomasy a potom nesmieme do toho e, zabudnúť zarátať aj CO2 tak e, niekedy ide možno o projekty, ktoré vyzerajú veľmi pekne, ale ktoré v konečnom dôsledku, pokiaľ ide o emisie CO2, majú, e, keď to všetko zrátame, vysoké náklady. Takže potrebujeme koherentnú stratégiu, aby sme mali e, rozumnú technologickú revolúciu, ktorá bude otvorená, aby sme dosiahli naše ciele v oblasti životného prostredia, zdravia, a, ale aj účinnosti pre naše firmy aby sme mohli vyzať dlhodomý výskum a vývoj. Problémom je tiež, že je tu tendencia, chcete, že napríklad máme automobilový priemysel a na jednej strane ako keby sme chceli ochraňovať e, staré automobily, ale takýmto spôsobom nepodporili nové energie. A k tomu, čo povedala pani Konečná v Dánsku, sme sa venovali otázke spalovania odpadu a máme veľmi dobrý e, systém e, ústredného kúrenia v mestách, ktorý je napojený na spalovanie odpadov a ja vôbec nie som nejakým spôsobom odporkyňa. A my odpad považujeme ako zdroj, ako surovinu e, práve pre kúrenie a preto je je veľmi zaujímavé a používať reziduálne teplo v priemysle aj v kúrení. Aj to je súčasťou rozpočtu CO2 priemyslu a, malo by to, a mohlo by to byť súčasťou obehového hospodárstva, pretože reziduálne teplo alebo zima ochladzovanie, to by mali by, malo byť tiež využívané a malo by byť aj súčasťou našich stratégií v oblasti spracovania odpadu. A preto je veľmi dobre venovať sa aj týmto otázkam. Ďakujem pekne, pán predseda. Hovorí pán Afronte pár bodov, ktoré, malo, ktoré mali e, trošku sa zaintegrovať do správy. E, ktorú vieme zdieľať, ale treba e, určité jej aspekty ešte posilniť. Z nášho pohľadu chýba tam odvolanie na e, skutočnosť, že investície, ktoré by mali optimalizovať či znižovať využívanie energií, sú tie, ktoré majú najrychlejšiu návratnosť, je tam najlepší výsledok, pokiaľ ide o input a output E, nespomína sa tam ani potreba stanoviť si záväzné e, ciele na mm, komunitárnej úrovni a chýba tam aj jednotná metodika pre e, vypočítavanie energetickej výkonnosti. Nie je tam žiaden odkaz na to, ako sa má táto energetická efektivita vypočítavať. E, máme obavy, pokiaľ ide o e, riadenie e, odpadov a termickú energiu. Nesúhlasím s kolegami, ktorí sa vyjadrili predo mnou celkom pretože e, spáľovanie je tiež formou vykurovania nemôže byť nahliadané, nemôžeme na to nahliadať ako na trvalúžateľnú metódu. Nemôžeme sa tu hývať na paralelných líniách. Hovoríme o e, nulo, e, nulových odpadoch, o obehovom hospodárstve. Na druhej strane hovoríme, že e, musíme sa zaoberať aj systémy, e, ktoré e, vlastne rátajú aj so spalovaním odpadov. To sú e, oblasti, ktoré nám nie sú kompatibilné. Súhlasím s kolegyňou Auken, ktorá hovorí že komisia by mala stanoviť kritériá trvalej udržateľnosti, ktoré nám momentálne chýbajú, takže treba tieto kritériá definovať. Táto trvalá udržateľnosť musí byť e, e relatívna, pokiaľ o celý e, cyklus životný. A ešte aj v tomto súhlasím s kolegyňou Oken. Okay. Musíme tu mať e, systémy znižovania e, emisie škodlivých e, častíc a teda, aby nedochádzalo e, k zhoršovaniu e, kvality e, ovzdušia, ako napríklad momentálne sme tomu svetkom v prípade využívania biomasy. A tiež by som chcel zdôrazniť význam toho, čo podal kolega Zofoli distriktné e, kúrenie a chladenie e, má momentálne veľmi dobré e, výsledky, prípadne by sa to mohlo dosahovať aj za pomoci zvyšovania oboch spôsobov fungovania týchto systémov, ktoré momentálne poznáme. A Napokon sa viackrát v oznámení Európskej komisie, sa hovorí o oznámení Európskej komisie, aj my spomíname úlohu vzdelávania spotrebiteľov, informovania spotrebiteľov, ktorí momentálne sú e, naučení e, využívať klimatizáciu e, a vtedy, keď to naozaj nie je potrebné, nepoužívajú vždy tie najoptimálnejšie prostriedky. Pritom bolo by e, možné e, napríklad e, podporovať pasívne systémy. Ventilátor často dobre nahradí klimatizáciu a bez toho mal takú vysokú energetickú spotrebu. Takže toľko z našej strany k inak dobrej správe pána spra- spravodajcu. Pani Grostet. Ďakujem pekne. Gratulujem našej kolegyni je to veľmi dôležitá otázka, ktorá súvisí s včerajšou diskusiou s pánom Ševčovičom. Potrebuje sa veľa energie, ktorá sa potom zbytočne premrha tým, že sa napríklad zahrievajú zle izolované budovy a tak ďalej. Takže treba znižiť spotrebu energie v tomto sektore a treba poukázať hlavne na mestský aspekt kúrenia a chladenia. Tieto siete sú riešením, aby sme v mestskom období využili, v mestskom prostredí využili teplo rôznymi spôsobmi, napríklad teplo, ktoré sa prie, e, produkuje v priemyselných e, centrách, fabrikách. Tým by sme prispeli aj k zlepšeniu kvality vzdu, ovzdušia, Teplá voda sa môže e, e, transportovať e, bez toho, že by znečisťovala a tak ďalej. Sú to všetko otázky aj bezpečnosti dodávok. A využitie viacerých zdrojov energie. Je to veľmi flexibilný systém. Kolegovia hovorili o biomase, pevné súčiastky z, drev, súčiastky z drev, čiastočky z dreva, ktoré samozrejme potom uvoľňujú tie pevné častice, to môže byť problém. Ale nikto nespomína bioplyn. Tento umožňuje produkovať elektrickú energiu metanizáciou a tento proces sa používa v niektorých farmách v Európe. A aj to je istý zdroj A to všetko súvisí aj s obehovým hospodárstvom, takže tieto otázky by sme mali do tohto rámca začleniť. Merci, monsieur le président. Je ne vais pas Ďalšia rečníčka, nebudem opakovať pani Delaj to, čo povedala Françoise. Upozorním na e, biomasu plynovú. Je to Významná časť aktivity fariem a poľnohospodárskych centier v Európe. Ale musíme byť veľmi pozorní na to, čo dávame do splinovačov. A mali by sme hovoriť o hierarchizácii e, do odpadu, ktorý e, sa používa na splyňovanie. Na toto by sme mali dávať veľký pozor. Thank you very much. Now we ask to the commission. Ďakujem veľmi pekne. Teraz poprosíme komisiu o jej stanovisko. Žiadne stanovisko zo strany komisie? Chcete sa vyjadriť? Good morning, good. Uh, thank you for the... Príjemné popoludne. Ďakujem za vaše komentáre. Nemyslím, eh, že by sme boli v nejakom konflikte s tým, čo členovia eh, parlamentu vo svojom príspevku do dnešnej diskusie uviedli. Tiež sme si starostlivo preštudovali návrh stanoviska výboru. Ja by som doplnila krátku reakciu k eh, hlavným bodom, ktoré sme si vypočuli prvom rade plne uznávame, že e, kúrenie a chladenie je veľmi diverzifikovaný sektor, tak našim zámerom nie je nejaké e, jednotné riešenie pre všetko. Chceme upriamiť pozornosť na oblasti, veľké oblasti, kde by sme mali konať a kde by sme kde je potrebné urobiť zmeny, kde sú potrebné konkrétne e, kroky, ktoré by mali závisieť od e, danej situácie e, daného členského štátu. A súhlasíme, to je jedna z oblastí, kde sme e, poukázali na to, že sú tam potrebné kroky, treba investovať do energetickej efektivnosti budov, takže nepitvať tými energiami, tak ako to poznáme dnes. Treba takisto investovať do renovácií budov, to je veľmi dôležité. A je dôležité, že verejné e, prostriedky e, sa musia zmobilizovať. Podniky, e, domácnosti, všetci sa musia podielať na vlastne tomto renovovaní, treba sa zaoberať inteligentným financovaním renovácie budov. A Treba sa zabrať aj modernými konštrukčnými technológiami, ktoré by viedli k nižšej energetickej spotrebe budov. Energetická efektívnosť e, naozaj musí byť v popredí, s tým súhlasíme. Tiež uznávame, že je to jasne prepojené s energetickou spotrebou e, domácnosti a energetická efektívnosť e, i patrí k tým najefektívnejším spôsobom, a ako bojovať proti energetickej chudobe. Pokiaľ ide o prepojenie s odpadom a e, jeho spalovaním, toto je ďalšia veľká oblasť, kde navrhujeme aktívnejšiu politiku, hlavne v oblasti využívania eh, tepla a, a chladu z priemyselných eh, procesov. Ehm, to nie je eh, čisto spáľovanie odpadov. Ide e, o e, zvyškový odpad, ktorý sa nedá nejako e, recyklovať. To je vlastne spáľovanie a to zostane obzvlášť v mestách prostriedkom na teda, ako zabezpečiť kúrenie, ale treba aj recyklovať nadmerné teplo z priemyselnej aktivity alebo možno aj z poľnohospodárskych procesov Treba sa touto otázkou zaoberať. zaoberať. Jej ekonomický potenciál môže byť veľmi e, veľký. E, my e, voláme potom, aby sa by sme venovali pozornosť to, tejto oblasti. Ak by sa to dalo, bolo by to veľmi dobré pre priemysel, bolo by to dobré pre zvýšenie jeho energetickej efektívnosti, aj by to ušetrilo primárnu energiu. Neznamená to, že by sme našu ekonomiku viedli k produkcii viac odpadu, alebo aby sme ostali na ceste mm, tých fosílnych palív. Môžu tam byť reziduálne energetické potreby, ktoré ešte stále sa nebudú dať nahradiť eh, neobnoviteľnými energiami v poľnohospodárskej produkcii. Eh, to bude. Takže musíme sa zaoberať eh, práve tým, čo je tá trvalo udržateľné, čo je to trvalo udržateľné množstvo, ktoré môžeme recyklovať. Ak sa to nedá recyklovať, tak e, by sa dalo ísť cestou spalovania e, bio e, trvalo udržateľnosť. Komisia, ako viete, pracuje práve na tejto téme, na tomto kritériu. Zaoberá sa týmto, aké miery by sa dalo využívať biomasu aj e, teda e, korene drevom, e, či rizika pre zdravie ľudí v oblastiach s vysokou hustotou populácie. Myslím, že tiež súhlasíme s tým je to veľmi jasne spomenuté vo znamení komisie, že je pred nami veľká úloha zlepšovať povedomie a informovanosť verejnosti, celej spoločnosti, počnúc od spotrebiteľov, vlastníkov budov, e, verejných e, orgánov, priemyslu, musíme naozaj zvyšiť naše úsilie v oblasti šírenia informácií o nových technológiách pre ekonomiku zdravie a za týmto účelom príjmame kroky. Pokiaľ ide o distriktné e, kúrenie, celkové vykurovanie, to je jedna z oblastí, ktoré sme identifikovali ako oblasť, e, e, ktorú, e, sa budeme musieť venovať starostlivejšie, možno aj v rámci revízie smernice o energetickej efektívnosti budov. Je jasné, že diaľkové vykurovanie a najnovšie technológie v tejto oblasti predstavujú obrovský potenciál pre úspory energií a uplatňovanie obnoviteľných zdrojov energií. Jednoducho iba preto, že niektoré e, e, obnoviteľné zdroje nemusia byť e, v stave slúžiť budovám na individuálnej báze a preto je dobré sa zaoberať diaľkovým vykurovaním a tým, ako z tohto nástroja urobiť nástroj užitočnejší pre modernizovanie spôsobov vykurovania a chladenia v EÚ. Dúfam, že som teraz pokryla tie e, najdôležitejšie e, body týkať sa tejto témy a teším sa na e, našu ďalšiu spoluprácu. Ďakujem, teraz má slovo pani spravodajkyňa na to, aby krátkosti, teraz spravodajca, aby krátkosti uzavrel diskusiu. Ďakujem pekne. Zaznelo tu veľa otázok. Komisia hovorila o um, kogenerácii a ďalkom vykurovaní. A samozrejme je tu veľká výzva, kritická výkonnosť budov a diskriminujeme do určitej miery ďalkové vykurovanie. Aspoň teda ne, nevyužívame naplno potenciál ďalkového vykurovania. Ďakujem za množstvo dobrých pripomienok. Uved, uvedomil som si, že je to diskusia o biomase, čo nie je nič nové. V podstate verejné peniaze je potrebné investovať do Eh, kampane na biomasu, eh, financujú sa programy na to, aby eh, v podstate krajina ostala neporušená. Je to iné ako v iných štátoch, ale v podstate, keď hovoríme o potenciáli dreva a biomasy, nezabúdajme, že biomasy Biomasa predstavuje asi dve tretiny obnoviteľných zdrojov, ktoré dnes používame. Je to naozaj veľa. A keď chceme splniť tento cieľ, ktorý sme si stanovili, zvýšiť nie biomasy, bude kľúčové, takže to si potrebujeme uvedomiť, ale aj biomasa, aj odpad k obom veciam by som chcel, aby ste sa zamysleli skôr, ako predložíte pozmenujúce návrhy následovné. Nemôžeme ísť do tohto procesu a bojovať proti biomase alebo bojovať proti energii z odpadu, pretože ak sa tak spravíme, tak uprednostníme fosílne palivo momentálne v podstate by fosílne palivo takto vyhralo. Áno, sú tu výzvy pre biomasu, ale nezabúdajme, aké sú výzvy pre uhlie, plyn, ropu a tam sú naozaj veľké výzvy, najväčšie problémy. Takže majme prísne pravidlá, ale nie tak prísne, aby spracovanie odpadu na energie, spracovanie dreva na energiu stratilo svoju konkurenčnú výhodu. To je všetko, čo som chcel povedať skôr, ako sa pustíme do pozmenujúcich návrhov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Chcem, musím pripomenúť harmonogram. Lehota na pozmenujúce návrhy len po anglicky. 26. maj. Hlasovanie v Envy je naplánované na 21. júna v eh, ITRE výbor 12. júl a na plenárke v septembri. Teraz môžeme uzavrieť tento bod a môžeme prejsť na ďalší bod nášho programu, ktorým je výmena názorov s zástupcami komisie na tému odpad, rámcová smernica odpadov, e, balenie odpadu, alebo teda odpady z obalov, ako Viete, e, sú, budú tu pravidelné zasadnutie Enviro medzi zasadnutiam výbory. Toto je v podstate prvá vec, na ktorej sa hlasuje o implementácii Enviro legislatívy. Hovoríme o rámcovej smernici o odpadoch a smernici o obaloch a odpadov z obalov Kolegyňa, kolegovia, bolo to na stole 23 rôznych otázok zameraných na implementačné výzvy, e, separovaný zber, výpočet e, cieľov, e, kritéria odpadu, prevencia tvorby odpadu, zodpovednosť spotrebiteľa, špecifické tzv. prúdy odpadov a operácie. Ja navrhujem pre každú skupinu týchto otázok, takto navrhujem, aby každá skupina položila zo pár otázok a potom, aby komisia zareagovala na jednotlivé skupiny otázok. E, neviem, prvá skupina, druhá skupina 10 minút a potom dáme slovo autorom otázok, aby mohli položiť eventuálne následné otázky. Takže hneď na úvod dám slovo komisii výzvy a problémy s implementáciou. To znamená otázky 1 až 6. Poprosím komisiu o odpovede na tieto otázky v bloku otázky 1 až 6 a potom ďalej budeme mať diskusiu s následnými otázkami, ktoré budú môcť položiť kolegovia. Za komisiu je pán Orelčo Banodordea a pán Kestudis Sadauskas. Nech sa páči, komisia, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, za pozvanie. Zo pár úvodných slov z mojej strany a potom dám slovo kolegyni Kestutis. Niekoľko úvodných pripomienok e, preto, aby otázka implementácie povinností hospodárenia s odpadmi bola uvedená do kontextu aj prác tohto výboru odboru a DG Envy. Ako viete, komisia má jedinečnú a kľúčovú úlohu dohliadať nad implementáciou EU legislatívy. Zároveň Európske pravidla sú integrálnou súčasťou národných právnych poriadkov a štátne orgány e, vrátane súdnictva majú povinnosť uplatňovať tieto pravidlá. Avšak komisia má právomoc dohliadať nad implementáciou zo strany členských štátov. A chcel by som povedať, že zo strategického pohľadu komisia rieši problém implementácie, vrátanie implementácie legislatívy nakladania s odpadmi v takých troch oblastiach. Podpora dodržiavania predpisov, a spolupráca s členskými štátmi pri implementácii, poskytovanie finančnej podpory pre dodržiavanie predpisov a tretia oblasť je presadzovanie, e, v podstate vynúcovanie dodržiavanie predpisov, keď spolupráca nefunguje. Čo sa týka podpory alebo vyzývaniu a k dodržiavaniu predpisov komisia už dlhé roky pracuje na implementácii vrátanie oblasti nakladania s odpadmi a má jasnú predstavu o dôvodoch alebo príčinách nedostatkov pri implementácii. Niekedy je to otázka nedostatku politickej vôle, inokedy sú to chýbajúce finančné prostriedky a zase niekedy, inokedy sú to zložité ujednania v členských štátoch pre uplatňovanie enviro pravidiel, ale sme presvedčení o tom, že keď v podstate nastúpil aktuálne kolegium komisie, tak e, implementácia dostala vyšší profil, dostala sa na poprednejšie miesto v programe komisie a my na DG Envy sme presvedčení o tom, že musíme ísť ďalej, ako je len technický dialog s členskými štátmi ktorý je nutný. Musíme upriamiť aj politikov a ich pozornosť na problémy s implementáciou vrátanie oblasti nakladania s odpadmi a musíme lepšie informovať verejnosť o týchto výzvach a problémoch a poskytnúť e, taký širší kontext, aby všetci v tom mali jasno, aj ministri, aj verejná mienka, politici v Európskom parlamente, ale aj na rade, aby všetci chápali, o aké výzvy a problémy sa jedná. A preto sa snažíme naozaj zvýšiť politický profil problematiky implementácie legislatívy tým, že do konca tohto mesiaca, ešte do 31. mája, príjmeme oznámenie, ktorom vytvoríme rámec pre novú iniciatívu komisie, ktorá sa bude venovať zlepšenej implementácii. Volá sa to revízia implementácie environmentálnych pravidel a uvidíte, že ešte do konca tohto mesiaca na základe tohto oznámenia komisia príjme správy jednotlivých štátov všetkých 28 členských štátov. Tam budeme riešiť nielen otázku nakladania s odpadmi, ale aj všetky základné environmentálne politiky a budeme hovoriť o tom, ako členské štáty plnia svoje povinnosti v rámci existujúcej legislatívy a politik, ale nakladanie s odpadmi a obehové hospodárstvo e, bude zohrávať kľúčovú úlohu a tu by sme chceli vyjadriť vďaku E, výboru Envy e, za to, že sa neustále zaujíma o problematiku implementácie. Tá druhá oblasť, e, v ktorej komisia funguje, pracuje s spoločenskými štátmi, tá sa týka poskytovania financí na podporu implementácií povinností v rámci nakladania s odpadmi. Skôr ako sa pustím do určitých detajlov ohľadom dostupných finančných prostriedkov v predchádzajúcom finančnom období a v aktuálnom finančnom období. Na úvod by som chcel povedať, že by malo byť jasné, že finančné prostriedky, ktoré ponúka EU rozpočet členským štátom na splnenie svojich enviro povinností, nestačí nestačí e, vzhľadom na pot, e, pokryť potreby členských štátov. To platí aj o oblasť nakladania s odpadmi. Ide však o to, teda nejde o to, aby celá oblasť dodržiavania environmentálnych predpisov bola financovaná z eurozpočtu. A samozrejme členské štáty, ale aj regióny musia vyhradiť finančné prostriedky a musia mať finančné záväzky aj v oblasti zlepšenia infraštruktúry pre nakladanie s odpadmi. A môžem povedať, že aktuálna situácia je taká, že náležité nakladanie s odpadmi je integrálnou súčasťou toho, ako naše moderné spoločnosti a komunity fungujú. Jednoducho je nepredstaviteľné nemať patričné zariadenia na nakladanie s odpadmi, a to nielen v hlavných mestách, ale aj v mnohých veľkých mestách v celej Európskej únie. Čiže, ako som povedal, je to nevyhnutná priorita členských štátov. E, čo sa týka efektívnej podpory, ktorú sme v minulosti poskytli počas predchádzajúceho finančného obdobia 2007 až 2013, 5,6 miliard eur sme dali k dispozícii v rámci politiky súdržnosti na investície do nakladania s odpadmi. Mnohé členské štáty využili EU finančné prostriedky a Eh, zásadne eh, pokročili v tom, že zavreli skladky, ktoré nesplňali EU požiadavky, eh, zaviedli separovaný zber odpadu a skvalitnili zariadenia na spracovanie odpadu. V 18 členských štátoch kde boli alokované prostriedky z politiky súdržnosti, prispeli k lepšiemu nakladaniu s odpadmi a v niektorých tých novších členských štátoch tento nárast bol viac ako 10-percentný. Bulharsko, Slovinsko, Polsko. V aktuálnom programovacom období do roku 2020 finančná podpora je o niečo menšia, ale nie radikálne menšia. 5,5 miliard eur z EU rozpočtu je alokovaných na sektor odpadu. Využívame také dve hlavné páky. Poprvé, skôr ako členské štáty dostanú prístup k EU finančným prostriedkom, musia splniť ex ante kondicionality, ktoré sú uvedené vo finančných nariadeniach a Komisia ich využíva a využívala a bude využívať ako páku na to, aby tlačila členské štáty do toho, aby dodržiavali povinnosti v rámci nakladania s odpadmi. Tu chcem pripomenúť, že ex ante kondicionality pre prístup k geofinančným prostriedkom musia byť splnené do konca tohto roka. To znamená, 2017 bude citlivým rokom, pretože komisia bude musieť vyhodnotiť, ktoré členské štáty splnili ktorú kondicionalitu ex ante, či ju splnili alebo nie. Druhá páka, ktorú má komisia k dispozícii, sa týka toho, že projekty, ktoré navrhujú členské štáty, ktoré majú byť financované z EU, pred, financie musia zodpovedať odpo- e, hierarchii odpadov a preto dávame prioritu aktivitám na tých vyšších úrovniach hierarchie odpadov. Komisia e bude veľmi reštriktívne postupovať, čo sa týka financovania nových zariadení na spracovanie z e, odpad, e, zosadkového odpadu a kolegyňa určite o tom povie niečo viac, o tomto dôležitom aspekte. Ja upozorním len na to, že či najvyššie alokácie v smysle štruktúrálnych fondov e, pre nakladanie s odpadmi v aktuálnom finančnom období pôjdu do Polska, Chorvátska, Slovenska a Maďarska. Nemáme zatiaľ v tejto fáze programovacieho cyklu ešte úplné informácie o tom, či členské štáty využívajú tieto finančné prostriedky tak, ako to bolo naplánované v rámci schválených programov. Ale e, tieto informácie bude mať komisia k dispozícii od 1. júna tohto roka. A do konca roka budeme mať viac informácií, o ktoré sa budeme môcť podeliť s váženými poslancami tohto výboru, ak budú mať záujem o ďalšie informácie. Tretia oblasť, a tým uzavriem svoje vystúpenie, ako som už spomenul, to je vymáhanie uplatňovania pravidel a ako viete, môžem to tak stručne povedať, DGNV má 20 portfólia porušenia predpisov Európskej komisie, na Európskej komisie. To je zásadná vec. A v tomto portfólia jedna petina sa týka práve presadzovania e, uplatňovania pravidiel pre nakladanie s odpadmi. To svedčí o tom e, v zo pár číslach, akú pozornosť venujeme zabezpečeniu dodržiavania pravidel nakladania s odpadom na DGNV. Boli tu aj položené otázky o tom, či ľudské zdroje určené na implementáciu a presadzovanie stačia. A sme vďační váženým poslancom alebo tým, ktorí položí túto otázku. Odpovedať môžeme následovne. V kontexte Európy 28 členských štátov a vzhľadom na zložitú a komplexnú legislatívu v oblasti životného prostredia ľudské zdroje určené na implementáciu budú vyzerať ako európsky rozpočet na implementáciu povinností. E, to znamená nedostatočné. Nikdy nebudeme mať dosť ľudí na to, aby sme pokryli celú škálu týchto víziev. Ale chcel by som upozorniť eh, pánov poslancov a poslankyne tohto výboru na to, že implementácia, dokonca aj vylúcovanie, presadzovanie nes sú výlučne v kompetencii Európskej komisie. Som povedal na začiatok svojho vystúpenia, túto zodpovednosť zdieľame s členskými štátmi. A čo sa týka dohľadu nad implementáciou a presadzovaním pravidiel, podľa nás e, uspokojivým spôsobom sme zorganizovali našu prácu tak, aby sme naozaj mali efektívny dopad a aby nás bolo cítiť priamo v teréne. Ďakujem pekne. Uh, you, also, um, Ďakujem pekne pán predseda, zorganizovanie tohto podujatia, to, čo povedal už kolega, poviem často, že často e, máme milný pocit z toho, že EU legislatíva je ťažkopádna. Väčšinou hovoríme o smerniciach, sú tam aj nejaké naredenia, ale väčšinou hovoríme o smerniciach a preto hlavnou zodpovednosťou je zodpovednosť členských štátov transponovať a implementovať tieto smernice. A naše aky v oblasti odpadov je veľmi odľahčené rámcová smernica uvádza len základné princípy a možno je tu zopár príkladov a problémov interpretácie určitých ustanovení, ale nikdy to nebola prekážka náležitej implementácie. V nášho hodnotenia vyplýva, že zabezpečenie náležitej implementácie EU legislatívy o odpadoch je náročné pre štátnu správu z viacerých dôvodov politická vôľa či nevôľa, politické rozhodnutia, dlhodobá vízia, e, budovanie novej infraštruktúry, ktoré sa musí naplánovať vopred, treť, e, zavedenie hospodárskych nástrojov zamerané na posilnenie hierarchie odpadov, poštvrté dobrá spolupráca medzi veľkými. E, verejnými a súkromnými e, subjektami, ktoré niekedy by mali zmeniť správanie a potom administratívne technické presadzovacie kapacity. Áno, v predchádzajúcich správach sme identifikovali niektoré faktory, rizikové faktory niektorých členských štátov v súvislosti s cieľom do roku 2020, ale ja som nadalej optimista, pretože členské štáty ešte majú 4 či 5 rokov mm, k tomuto termínu a príjmajú kroky na dosiahnutie cieľov. Takže ako im komisia pomáha, Vieme do skúsenosti, že bývalé postupy pre porušovanie predpisov nestačia na to, aby sa odstránili príčiny a sú reaktívnej povahy, následnej povahy, čiže v podstate sa spúšťajú až vtedy, keď už e, je škoda napáchaná. My chceme poskytnúť členským štátom technickú pomoc, výmenu osvedčených postupov pre všetkým cez e, rôzne iniciatívy, propagácie, dodržiavania predpisov a finančnej pomoci členských štátov, ktorý kolega popísal, cez celú škálu finančných nástrojov. A vždy môžeme samozrejme e, sa uchýliť, ak je to nutné, aj k tomu byču, a teda e, k konaniu pre porušenie predpisov. Máme tu celú škálu nástrojov, teraz sú tu iniciatívy na propagáciu a podporu dodržiavania predpisov, vyhodnocujeme aktuálnu stavu implementácie, vyhodnocujú plány členských štátov pre nakladanie s odpadmi alebo separovaný zber v e hlavných mestách. Nedávno sme vyhodnotili 18 členských štátov aj systémy nakladania s komunálnym odpadom a spravili sme im odporúčania. Potom sú tu správy, ktoré sa vydávajú spolu s environmentálnou agentúrou E, tu vyhodnocujeme e, stav plnenia v jednotlivých členských štátoch a pokrok pri dosahovaní cieľov. Ďalšia správa, ktorá sa bude týkať všetkých členských štátov, bude k dispozícii v priebehu budúceho roka. Po tretie, zmena osvedčených postupov cez rôzne platformy zainteresovaných strán a podujatia, po štvrté hodnotenie konformity národnej legislatívy a popore vyšetrovanie a právne e, v podstate vynúcovanie, presadzovanie. Čo sa týka finančnej pomoci, dávame veľký pozor, financujeme rôzne projekty, ktoré pomôžu členským štátom zosúľadiť sa s touto hierarchiou odpadov a investujeme predovšetkým do budovania infraštruktúry a separovaného odpadu. A tak ako v balíku obehového hospodárstva zdôraznené komisia bude veľmi reštriktívne inovatívny prístup, čo sa týka financovania nových zariadení na spracovanie reziduálneho odpadu. Komisia e, predpokladá aj ďalšie opatrenia finančnej pomoci na podporu členským štátom a hospodárskym subjektom Horizon 2020, Európska investičná banka, Európsky fond pre strategické investície a akčný plán má určité opatrenia na podporu inovácií, k budovaniu modelu behového hospodárstva. Nechali sme sa inšpirovať holandským prístupom veterných mlynov Uh, komisia navrhuje pilotné projekty uh, cez Horizon 2020, ako odstraniť prekážky pre inovačné uh, projekty. Máme mnoho príkladov z EU, ktoré svedčia o tom, že pri nastavení správnych politik a nástrojov členské štáty môžu dosiahnuť významný pokrok v pomerne krátkom čase. Spomeniem Slovinsko ako príklad, ktoré zvýšilo mieru recyklácie zo 40% na 60% za 3 roky, len za 3 roky. A posunutie sa po hierarchii odpadu si vyžaduje hospodárske nástroje a skúsenosti z najpokrokovejších členských štátov svedčia o tom, že tieto nástroje sú jednoducho nevyhnutné pre vytvorenie vhodnejších hospodárskych podmienok pre recykláciu a teda splnenie cieľa efektívnym spôsobom a predovšetkým tam, keď sú súčasťou širších politických stratégií zlepšenia nakladania s odpadmi. Najčastejšie používanými nástrojmi, ktoré sa osvedčili, sú poprvé pro progresívne spoplatnenie skládkovania a spalovania, zákaz určitých typov odpadov, e, systémy priebežného platenia za odhadzovanie, ktoré e, v podstate prenášajú finančnú zodpovednosť na podniky a súkromné osoby za odpad, ktoré tvoria dotácie na podporu separovaného zberu, opätovného využitia recyklácie a systém zvyšenej zodpovednosti producentov, ktorí prenášajú náklady na zber a spracovanie odpadov e, tých, ktorí uvádzajú produkty na trh. Komisia spravila hodnotenie hospodárskych nástrojov a ich dopadov a napríklad sa tam ukazuje aj to, že vyššie poplatky za skladkovanie sú efektívnym nástrojom na presun do vyššej e, úrovne hierarchie odpadu a vyššia miera recyklácie v niektorých prípadoch viac ako 70 uplatňujú práve systémy e, plať podľa toho, koľko odpadu vytváraš. Komisia pripravuje už teraz správu na obdobie 2010 až 2012, tá bude k dispozícii v druhom poloku tohto roka. Ale čo sa týka návrhov o odpadoch, my sme tu navrhli prestať s tou povinnosťou podávať hlásenia raz za tri roky, pretože neposkytujú potrebné informácie pre komisiu, aby mohla vyhodnotiť skutočnú situáciu s implementáciou v členských štátoch. A preto komisia navrhuje, aby v budúcnosti členské štáty podávali hlásenie o štatistických údajov iba o plnení cieľov. Avšak štatistické údaje nebudú exkluzívnou zdrojom informácií pre komisiu, aby vyhodnotila stav implementácie. Ako tu už zaznelo, máme viacero dôležitých nástrojov k dispozícii, konkrétne e, systém včasných výstrah. Ďakujem pekne. Thank you very much. I don't know if... Uh, Ďakujem veľmi pekne. kolegovia. Torvalds, Federley, Demesmaker, another time. Want to take the floor? By sa chceli vyjadriť? Pán Florenc. Ja, all Kollegen, die mich kennen, wissen, dass ich... Äh, Všetci kolegovia, ktorí ma poznajú, vedia, že e, vykonávanie smernice o odpadoch je môjim koníčkom. Zástupcovia komisie sú všetko sympatickí, inteligentní ľudia, ale to, čo nám dnes predniesli, nás neposúva ďalej ani o milimeter. E, toto, čo nám povedali dnes, mohli povedať aj pred desiatimi rokmi. hovoria, že v prípade recyklačnej kvóty máme ešte 5 e, rokov čas na dosiahnutie kvóty, ale vedia už 10 rokov, že o 5 rokov tieto ciele treba e, dosiahnuť. A keď si prečítate všetky štúdie, tak jednoducho vám už nemôžu chutiť raňajky, keď vidíte, koľko členských e, štátov tu zaostáva. A vôbec tu nemyslím iba na nové členské štáty, eh, myslím tu napríklad aj na moju eh, vlastnú krajinu pôvodu. Takže ako veselo tu môžu predniesť niečo, čo nám eh, nepomôže dostať sa ani o milimeter ďalej. Ja by som sa naozaj rád zaoberal e, tým, čo ste tu povedali úplne dopodrobná, aby som vedel, čo sa tu stalo. Vy vôbec e, nerešpektujete svoju úlohu ochrancu e, zmluv. Áno, priznávam, nemáte dostatok personálu, to počúvam ako argument často, no ale potom sa musíte ozvať. No a potom eh, sa pýtam, odkiaľ beriete tú eh, odvahu eh, predložiť nám na stôl obehové hospodárstvo s určitým oneskorením. Ja túto správu považujem za dobrú, ale viete, že základy preto, všetko to predchádzajúce, tie predchádzajúce smernice sú splnené len na 30-40 Niekto je na tom trošku lepšie, iný trošku horšie. Takže naozaj ma zaujíma, ako váš e, komisár, ale aj všetci ostatní zodpovední e, si myslia, že toto je ten e, veľký tá veľká karta, ktorá nám pomôže všetko vyriešiť. Ja si myslím, že musíme toho urobiť oveľa viac a oveľa viac veci musíme urobiť oveľa lepšie a konkrétnejšie. A to tak, aby sa to e, aj e, videlo. Pokiaľ ide o politiku e, vôd, Rín, keď v Keli na nemeckej strane Rínu Ehm, komisia eh, chce odobrať eh, vzorku vody, musí napísať list eh, do Berlínu najprv, najprv so žiadosťou o takúto možnosť. Berlín odpíše, že musíte to prediskutovať najprv s danou spolkovou krajinou. No a kým dostanete všetky tieto odpovede a povolenia, tak prejde pol roka. To jednoducho nie je možné. Ak e, e, takúto e, firmu riadite, tak jednoducho mm, je tu potrebný iný postup. Neprichádzate so všetkými týmito novými správami, zabrate sa práve tými starými. Pozrime sa len na situáciu v Nemecku. Treba jednoducho zabezpečiť, aby ste kontrolovali, či všetci majú urobené dobre svoje domáce úlohy. v škole to fungovalo v mojom prípade iba preto, že ma otec e, každotýždenne kontroloval. Takže takúto úlohu by mala e, e, robiť Európska komisia. Ďakujem pekne. Pán Demesmaker. Dank u, voorzitter. Ik zal Nederlands praten. Ďakujem pekne. Budem hovoriť po holandsky, aby som bol výračnejší a jasnejší. Eh, vypočul som si optimizmus Európskej komisie. Optimizmus je, myslím, našou morálnou povinnosťou, aspoň tak sa to hovorí po anglicky. A súhlasím s pánom Florencom. Ak chcete naozaj dosiahnuť nejaký pokrok, tak budete musieť naozaj pochopiť, ako je možné, že je toľko rozdielov v aplikácii našej vlastnej legislatívy medzi jednotlivými členskými štátmi. A aj ja, dámy a páni z Európskej komisie, ani ja som nebol dostatočne uspokojený vašou odpoveďou. O 4 roky budeme mať rok 2020, máme 4 roky na dosiahnutie našich cieľov a ja si myslím, že komisia je predsa len trochu príliš optimistická. Myslím, že to až preháňa s tým optimizmom, ale sme stále v logike tej, e, tej, toho reťazca odpadov, tak ako hovoril 50 rokmi, neustále len hovoríme o odpadoch, ale my sa z tejto logiky mali už vystúpiť. Nemali by sme hovoriť len o odpade ako takom, ale mali by sme hovoriť o zdrojoch. A miesto prvotnej suroviny možno hovoriť o druhotnej súrovine a tiež začleniť aj koncept konkurencie schopnosti, ale tu si stále kladieme otázku, či môžeme v roku 2016 si dovoliť, aby toľko cennej a drahej prvotnej či druhotnej suroviny sa bolo stratenej. A to je to, čo sa v súčasnosti stále deje. A treba tiež pochopiť, od, odkiaľ pochádzajú alebo z čoho vyplývajú tie rozdiely v aplikácii legislatívy. Áno, môže to byť aj otázka politické vôle v jednotlivých členských štátoch. Niekedy je jej nedostatok a niekedy máme nedostatočné politiky, ako keby sme si jednoducho nechceli, eh, aby eh, mesta a regióny mali dostatok kapacít eh, na realizáciu. Napríklad vo Flamsku máme myslím, dobrú infraštruktúru na recykláciu, máme dostatok infraštruktúry a na to bolo potrebné dostatok času, robilo sa to postupne, krok za krokom, bola potrebná aj politická odvaha, ale počas desiatok rokov sme príjmali určité opatrenia a podarilo sa nám dosiahnuť určitú úroveň X, na ktorú môžeme byť hrdí. A ja si myslím, že by sme ostatným členským štátom a európskym regiónom mali ukázať, že e, netreba začínať úplne od nuly a napríklad Slovinsko je vynikajúcim príkladom, že, oni, že je možné využiť skúsenosti európskych regiónov, aby išli čím skôr, teda aby sme nešli slimačným tempom, ale tempom rýchlo vlaku. A na to potrebujeme nielen financie, áno, finančné nástroje nikdy nie sú postačujúce, vieme to. Ale otázka je, bude tu tá politická vôľa? To je tá otázka aj u vás. Aby sme dosiehli ciele, ktoré ste vy, my, členské štáty sme si ich stanovili. Aby tento aby tieto zásoby prvotných surovín, ktoré ešte stále voláme odpad, aby nám pomohol dostať sa z tejto situácie, aby sme neboli e, energeticky závislí. Ide tu aj o životné prostredie, ale ide tu aj o hospodárstvo, aj o konkurencieschopnosť. Miss Bonafé? Pani Bonafé, ďakujem, pán predsedajúci. Zdieľam obavy a pripomienky kolegov a predrečníkov a preto môžem byť veľmi stručná. Je jasné, že je tu nový legislatívny návrh, ktorý bude mať veľký dopad aj na nové ciele v recyklovaní a aj na iné ambicioznejšie ciele. Je jasné, že už dnes súča- so súčasnými normami sme ďaleko od dosiahnutia cieľov do roku 2020 a teda je toho treba ešte veľa urobiť, ale som optimistická v tom, že vôľa tu je a treba pracovať predovšetkým na tej politickej vôli. Nestačí len skonštatovať, aké sú porušenia, treba si uvedomiť, prečo sú tam a prečo sú tie obrovské rozdiely v implementácii ale mu chceme vychádzať aj z princípu, ak chceme ísť seriózne. Áno, samozrejme, tá politická vôľa. Nový mechanizmus, tak ako je navrhovaný, aj v komisii musí byť vôľa ho použiť, aby sme išli až k podstate tak ako sa to aplikuje aj pri financovaní, ak je to tak tak by som mohla zdieľať komis- e, optimizmus komisie. Ale opakujem, že tu musí byť vola, aby sme využili všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii. Ďakujem. Pán Torvalds. Thank you, chair, and thank you. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem zástupcom komisie. bol by som e, e, mal rád nejaké e, upresnenia k dvom bodom. V prvom rade hovoríte, že chcete dosiahnuť silnejší profil. Mohli by ste sa k tomu vyjadriť trošku bližšie, čo to v praxi bude znamenať. A potom ste povedali niečo o tom, že e, treba byť veľmi prísny v oblasti e, e, hierarchie odpadov. Pochopili sme, že je to rámec, ktorý sa má e, meniť tak, ako sa budú meniť technológie. Povedali ste, že budete veľmi prísni možno kompatibilnejší. Thank you very much. I don't know if there are other requests or no. And then uh, we return to the commission. Slovo teraz uh, odovzdám naspäť komisii, keď sa už nikto ďalší nehlási do diskusie. Ďakujem vám pekne. Začnem eh, s eh, poznámkami Karla Heinza Florenca. Myslím, že môžeme byť dosť úprimne, že situácia určite nie je ružová, ale ani nie je eh, veľmi tmavá. Keď sa pozrieme na dynamiku, pokroku, ktoré, čo vyplýva zo štatistík Eurostatu, vidíme tú pozitívnu dynamiku. A ako som spomenul, Slovinsko je dobrým príkladom tohto. Nie je to jediný dobrý príklad, ale e, patrí to naozaj k eh, podruhodným príkladom, ako rýchlo sa dostanete vpred, eh, keď príjmete tie správne kroky a politiky, ale je pravda, že niektoré členské štáty naozaj zaostávajú a rýchlosť, ktorou zamýšľajú dosiahnutie ciele do roku 2020 nie je dostačujúca. E, medzery v legislatíve alebo vedomé e, dvojznačnosti e, sú podľa jednej metódy by neboli v súlade, ale zákon im umožňuje štyri rôzne metódy a e, toto naozaj treba zakázať. Mali by sme sa sústrediť iba na jednu jedinú metódu, aby sme mohli naozaj porovnávať, aby sme vedeli, aká je realita. A vieme všetci, že e, odpad, o ktorom sa povie, že by sa mohol recyklovať, nie je vždy recyklovaný, dostáva sa na skládky alebo je spaľovaný a to treba zlepšiť pomocou robustného systému e, výkazníctva treba zabezpečiť, aby naozaj išlo o odpad, e, ktorý sa e, nebude e, rád, ako recyklovaný. To spomíname v našej revízii, takže my sme si vedomi týchto nedostatkov a toto chceme vyriešiť s vašou pomocou. A viem, že sme ešte na ceste, pokiaľ ide o ciele do roku 2020, ale e, viacero členských štátov vieme, že sa e, tam nedosane, nesplní to a preto veľmi dobre sa chceme zaoberať e, tým, čo sa naozaj deje v teréne a E, naša správa budúci týždeň bude takou správou včasného varovania, potom ešte stále tu budú tri roky. Chceme identifikovať tých, e, ktorí sú naozaj ohrození a chceme e, odporúčať určité kroky. Takže nemáme rúžové okuliare. Ale ani nevidíme všetko čierne. Plne e, podporujem to, čo povedal pán Demesmaker, e, že treba ísť ďalej, e, priniesť sa za odpady, ale to si vyžaduje politickú víziu a odvahu. A to často chýba na národnej politickej úrovni, ale aj na regionálnej. Súhlasím s vami, Flámsko je žiarivým príkladom, keby celá Európa bola takáto, už by sme tu mali obehové hospodárstvo. A netreba experimentovať a robiť chyby, ktoré urobili niektoré regióny v niektorých členských štátoch. Niektoré krajiny môžu robiť obrovské kroky vpred, poučiť sa z chyb, ktoré už e, boli urobené a to sa práve aj deje a preto chceme zabezpečiť, aby investície, verejné investície, tie štruktúrálne formy, e, fondy išli práve týmto smerom. A v tom chceme byť e, prísni na členské štáty. No a dúfam, že sa nám podarí aj e, šíriť e, vedomosti o najlepších postupoch. Veľa ťažkostí je naozaj na komunálnej úrovni, na úrovni starostov, komún. A za týmto e, účelom našim veľkým spojencom e, musí byť e, výbor regionov, aby nám tiež pomáhal šíriť tieto vedomosti. Takže krajiny, ktoré zaostávajú, by jednoducho mali sa poučiť od miest, ktoré správne urobili správne kroky v oblasti manažmentu odpadov keď sa pozrieme jednoducho na tie e, správne e, prístupy, môžeme e, potom zatlačiť aj na regionálnych politikov. Ja myslím, že všetko je to realizovateľné. Akčný plán o behom hospodárstve je spôsob, ako sa na túto vec pozerať zo širšej perspektívy, lebo je pravdou, že to nie je iba o odpadoch. Thank you very much. Now we can... Ďakujem pekne. Teraz môžeme e, sa začať venovať druhej skupine otázok. Teraz otázka o e, oddelenom e, zbere a potom by sme mohli prejsť k otázke čísla, od čísel 7 až po 12 a potom neskôr E, ďalšie kroky. Nech sa páči. Ďakujem. Som veľmi rád, e, že e, toto je jedna z prvých otázok oddelené, oddelené zbieranie je naozaj veľmi dôležitý kľúčový nástroj obehového hospodárstva, aby sme tu mali veľmi dobre kvalitné materiály na recikláciu. Je tu veľmi e, jasná e, korelácia medzi vysokou mierou recyklácie a oddeleným e, zberom práve v prípade schémy, že platíte za to, že zahadzujete. tam, kde to platí, tam je aj dobrá recyklácia v tých členských štátoch. Takže tu je jasné prepojenie. Členské štáty musia zabezpečiť oddelený zber papiera, plastu, Kovou a skla do minulého roka, do roku 2015, tam, kde je to vhodné, treba zabezpečiť štandardy pre sektor recyklácie, ale doložka o realizovateľnosti sa má interpretovať veľmi presne v súlade so zámerom smernice Treba vnímať celý kontext smernice, zabezpečiť e, e, vysokú mieru ochrany e, životného prostredia, ľudského zdravia. Takže tento princíp výnimky sa môže naozaj uplatniť iba v výnimočných prípadoch, ako v prípade veľmi odľahlých ostrovov alebo odľudnených zón individuálne od prípadu k prípadu sa to bude musieť prehodnocovať, či sa to dá uplatniť, táto doložka. A mm, komisia e, chce tento princíp e, e, uplatniť aj na separátneho zberu bioodpadu. Separovaný zber nie je cieľom samým o sebe, je dôležitý iba tam, kde napomáha recyklácii, takže navrhujeme aj prepojenie Ehm, takéhoto druhu. Vieme, že bez eh, separovaného zberu bioodpadu eh, dosiahnutie tých cieľov, ktoré sme stanovili, bude veľmi zložité. Takéto eh, povinnosti je len od minulého roka. Napriek tomu komisia monitorovala už viacero rokov túto oblasť v členských štátoch. Sústredila sa hlavne na tie členské štáty, ktoré eh, sú najhoršie v oblasti odpadového manažmentu. Ako si uvedomujete, prednedávnom sme eh, zadali eh, vytvorenie štúdie o separovanom zbere. Vyvstávajú tu veľké rozdiely medzi jednotlivými hlavnými mestami, a teda členskými štátmi excelentné e, príklady. E, tam patria aj krajiny, e, ktoré pristúpili prednedávno do EÚ. Ljubljana je naozaj na popredí. To ukazuje, že tam, kde je politická vôľa, tam sa veci dajú zrealizovať a nie je to ani tak nákladné. A potom sú to prípady, kde separovaný zber odpadov nie je plne implementovaný a Mieša sa e, často aj nekompatibilný odpad. E, takže tam e, je dôležitá kľúčová implementácia. Členské štáty ešte stále budujú potrebnú infraštruktúru, ktorá by zabezpečila separovaný zber. Mnohé používajú na to fondy súdržnosti iné e, e, využívajú väč- e, schémy väčšej zodpovednosti tých, ktorí generujú znečistenie. Koncom tohto roka komisia začne cel, celkovú hĺbkovú analýzu a v tejto analýze budeme, ako som už povedal, sa zaoberať tým, čo sa tu konkrétne deje do detailov. A keď budeme mať dostatočne spolahlivý prehľad o všeobecnej situácii, Eh, budeme musieť eh, posilniť eh, tlak na dodržiavanie. Momentálne sú tu teraz situácie, keď členské štáty chcú uplatniť tento princíp výnimky, pretože ešte zatiaľ od nich nikto nežiadal odôvodnenie pre prípady, kde sa neuplatňuje separovaný zber, ale my budeme poskytovať technickú a inú podporu na splnenie tejto požiadavky. Ďakujem pekne. Thank you very much. Now I... Ďakujem pekne. A teraz nastal čas pre kolegov, ktorí chcú zareagovať. Nikto? Pán Demesmaker? Áno. E, správny separovaný odpad a triedenie E, to je teda dobré triedenie, je dobrou podmienkou na e, separovaný odpad. Ja som sa v Hauthalene navštívil jedno takéto centrum triedenia odpadu a tam jasne vysvetlo z tejto návštevy, aspoň v tejto špičkovej firme, že recyklovanie môžeme dosiahnuť jedine vtedy, keď dojde k dobrej separáciu odpadu. A moja otázka, ja som dobre pochopila, aspoň dúfam to, čo ste povedali a e, to, čo ste spomenuli v texte, členské štáty majú povinnosť rešpektovať technicky aj environmentálne, e, ak je to možné, musia robiť separovaný odpad ale, ale to ustanovenie, kde je znenie, kde je napísané, že je možné, sa často zneužíva v niektorých členských štátoch alebo v regiónoch a um, upadajú do istého alibizmu. Máte aj vy takýto istý pocit ako ja? We, we suspect, but... Áno, mohli by sme to podozrievať, ale nemáme zatiaľ uh, dôkazy hoci štúdie o 28 hlavných mestách e, to už akoby naznačili, ale ako som povedal, keďže povinnosti sú pomerne nové, ešte čerstvé, nebola tu požiadavka na túto výnimku. Takže Môžem len zdôrazniť, a to hovoríme aj členským štátom, že budeme uplatňovať, alebo teda budeme veľmi reštriktívne zvažovať takéto výnimky a hovoríme tu o neseparovanom zbere odpadu len v tých vzdialených oblastiach, kde nemá zmysel jednoducho separo- zbierať separovaný odpad, pretože sa to potom nedá dostatočne často tento odpad zbierať ale keďže takýchto vzdialených oblastí je pomerne málo a ich od odpad e, je pomerne, množstvo odpadu je pomerne malé v porovnaní s celkovým množstvom odpadu, môžeme si to tu dovoliť, ale myslím si, že v tej veľkej časti e, Európy je potrebné zabezpečiť separovaný odpad. A to hovoríme aj hospodárským subjektom. Áno, existujú spôsoby, ako zmiešať, e, ako zbierať odpad normálne a potom ho separovať následne. Môžete zmiešavať napríklad plasty a kovy, ktoré môžete potom neskôr odseparovať. Avšak asi je lepšie separovať priamo pri zdroji ale ak pomiešate papier e, s vlhkými zložkami odpadu, tak sa zničí všetko. V podstate sa zničia oba druhy odpadu a to nebudeme tolerovať. Takže členské štáty naozaj vedia, čo je dobrý separovaný zber ale ak je potrebné, tak ich môžeme usmerniť. Konferencia z januári o separovanom zbere odpadov v hlavných mestách bola verejne vysielaná a ešte stále e, zasielame informácie a prezentácie e, tých eh, lídrov v rôznych mestách eh, do iných členských štátov, aby sa ľudia mohli jednoducho nechať inšpirovať, čo je dobrý separovaný odpad. Mimochodom, keď sa pozriem aj na to, ako to vyzerá v parlamente, máte tu eh, od, mm, nádoby na separovaný odpad a vyzerá to byť veľmi dobre. Ďakujem pekne. Pán Florenc? Chcel by som toho veľa povedať eh, ku všetkým týmto právnym pojmom, ktoré ste práve spomenuli. Spravidla nepochádza zo strany komisie, ale veľmi často zo strany rady, pretože je tam princíp jednomyselnosti, ktorý neakceptuje jasné pravidlá, ale e, uprednostňuje gumené paragrafy, ja to vždy eh, nazývam liberálne paragrafy, No a e, do nich sa zmestia akékoľvek interpretácie členských štátov. Poznám e, niektoré z nich, ktoré tu majú veľký talent v tejto oblasti. K nim patrí aj e, moja vlastná krajina, takže treba sa mať na pozore. A potom tu máme jednu kolegu, e, jednu oblasť, e, a to je priemysel. Tí tiež nemajú super korektné čísla, údaje, tí tiež majú veľmi radi e, široké mantinely a bolo by e, bývalo lepšie, keby sme mali presnejšie, e, užšie e, koncipované pravidlá, jasné, jasné pravidlá, no ale pre ne by sa nenašla väčšina na rade. Uh, Takže chcel by som len doplniť otázku ktoré členské štáty využili e, v rámci smernice o nakladaní odpadov možnosť vyhnúť sa povinnosti separovaného odpadu e, a do akej miery a prečo komisia navrhuje uplatňovanie takéto kvalifikácie novej povinnosti separovaného zberu bioodpadu. Mal by to celkom vypustiť jednoducho, pretože táto výnimka podrýva efektívnu implementáciu povinnosti separovaného zberu odpadu. Ďakujem pekne. Eh, eh, Len kratučká otázka, pán Torvald. Ohľadom separovaného zberu a nových materiálov je to v podstate, e, čo sa týka obalovej techniky, ten materiál je dosť kompozitný, ťažko sa klasifikuje, zaraďuje v rámci triedenia. Takže chcel by som vedieť, aký prístup e, zaujíma komisia k týmto novým kompozitným materiálom. Ďakujem. Už tu nie sú žiadne ďalšie otázky, takže poprosím komisiu, aby zareagovala. asi nemôžem zareagovať na tú prvú pripomienku, pretože bola skôr pripomienka pre iné inštitúcie a môžem len zopakovať, že my máme reštriktívnu interpretáciu. Výnimka je výnimková, nemôže byť všeobecná. A preto, pani Auken, moja reakcia, myslím si, že to otázka proporcionality. V niektorých prípadoch niekde hore v opustených oblastiach vo Fínsku, v ďalých oblastiach alebo niekde na ostrovoch. Asi nie je potrebné mať separovaný zber odpadu, keď potom ho nemôžete využiť. Takže e, nemôže sa tak často zberať tento separovaný, e, separovaný odpad. Čiže ale to naozaj len veľmi v takom úzkom zmysle slova. Zatiaľ však nemáme potrebné informácie o tom, E, kto kedy požiadalo výnimku alebo využíva túto výnimku. A ako som povedal, pri implementácii a prehodnotení implementácie a v správe sa budeme zaverovať práve zblízka na to, čo členské štáty robia v oblasti separovaného zberu a či vlastne využívajú túto výhovorku, aby uplatnili výnimku v tých prípadoch, keby ju uplatňovať nemali. Mimochodom, nemám z toho až také veľké obavy vopred ohľadom tejto výnimky, pretože si nemyslím, že je tu nejaká zásadne, by sa dalo povedať, že to ľudia robia zle. Skôr by sme sa mali pozrieť zblízka na efektívnosť separovaného zberu e, v bežných miestach. Môžete tam dať 4 nádoby, a po, do stredu mesta poviete, že to je separovaný zber, ale bude to separovaný zber, keď sa tam ľudia nedostanú, čiže ten separovaný zber a možnosti separovaného zberu musia byť blízko k dispozícii občanom, potom ten odpad musí byť naozaj e, vyberaný. A to si myslím, že je potrebné sledovať e, No, nemyslím si, že problém je to, že členské štáty asi budú uplatňovať výnimky, ale opakujem, čo som povedal, budeme na udelovanie výnimiek pozerať veľmi prísne, nahľadať veľmi prísne. A čo sa týka kompozitných materiálov z obalov, teraz nemám odpoveď, ale nemyslím si, že tam máme politiku separovaného odpadu. Teraz hovoríme jednoznačne o zadefinovaných eh, typoch odpadov plus bioodpad, čo je v novej revízii. A ak sa to už separovanie zbiera teraz, napríklad aj odpad, eh, stavebný odpad a demoličný odpad sa musí eh, zbierať pri zdroji, čiže to v podstate iba prispeje k obehovému hospodárstvu. Dobre. Navrhujem, aby sme trošku poskočili vpred. Bude to možno lepšie prepojené na tú správu, o ktorej budeme hovoriť. Prevencia vzniku odpadu. To sú otázky 18 a 19. Súhlasíte? Áno, pán predseda, s radosťou, pretože je to veľmi dôležitý bod. Prevencia vzniku odpadu je na čele priorít podľa hierarchie odpadu, je to úplne na vrchu. A predsa len napriek toho významu je to pomerne nový koncept pre členské štáty, pretože bol zavedený v smernici o nakladaní s odpadmi v roku 2008 a vyžaduje si schválenie programov prevencie vzniku odpadov do decembra 2013, e, takže to 2,5 roka. Veľká väčšina členských štátov prijali takéto plány a realizujú ich momentálne, implementujú. Komisia začala prípady pre porušovanie podpis, predpisov vo, proti 8 štátom, ktoré nemajú programy prevencie vzniku odpadov, a z ktorých 4 Slovinsko, Chorvátsko, Rumunsko a Belgicko, Valonsko ešte nezaviedli programy prevencie vzniku odpadu. Povinnosť prehodnotiť tieto programy má Európska environmentálna agentúra a som rád, že agentúra si robí svoju úlohu, pretože zohráva dôležitú úlohu aj pri poskytovaní platformy pre výmenu názorov a osvedčených postupov medzi členskými štátmi v oblasti prevencie vzniku odpadov. agentúra prehodnotila národné a regionálne programy prevencie v rokoch 2014 a 2015 a všetky programy dodržiavajú požiadavky tejto smernice. Ale keďže tieto programy sú pomerne nové, ešte je priskoro vyhodnotiť ich efektívnosť. Naše diskusie s členskými štátmi poukázali na to, že legislatívci naozaj, táto legislatíva viedla k mnohým aktivitám v mnohých sektoroch, ale musíme ešte počkať, aby sme videli, ako sa to premietne do konkrétnych aktivít a nakoľko bude úspešná štátna správa e, pri zmene spôsobe spotreby. Nové legislatívne návrhy komisie majú v úmysle posilniť ustanovenia o prevencii vzniku odpadu a o povinnostiach členských štátov stanoviť ukazovatele a ciele pre účely monitorovania týchto opatrení na prevenciu vzniku odpadu. A čo sa týka potravinového odpadu, členské štáty majú monitorovať potravinový odpad a preven- program prevencie, e, avšak tu treba ešte pripraviť metodiku komisie, ktorá ešte nie je hotová. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Bonafé. S veľkou radosťou som si vypočula slova Európskej komisie od riaditeľa. Aj podľa mňa prevencia je veľmi dôležitá, nielen preto, že je to prvý krok v spracovaní odpadov, ale v tej, je to aj optika, ktorú musíme prijať, a to je revízia normatívy o odpade, ale aj zo širšieho hľadiska, keď budeme chcieť vstúpiť do obehového hospodárstva. To znamená, treba pristupovať k tomu preventívne pri, výbore, eh, pri výbere, eh, výrobe, eh, mm, obalov a tak ďalej. To všetko treba aplikovať a musíme postupovať rozhodne, stanoviť ukazovatele pre nový návrh ale musia prísť veľmi rýchlo aj v cieľoch prevencie. Ale nepochopila som veľmi dobre, aké sú tie akcie, ktoré sú naprogramované pre štyri štáty, ktoré ste spomenuli a ktoré ešte doteraz neprišli s tými preventívnymi programy pani Auken? Ďakujem pekne, pán predseda, že hovoríme teraz o tejto téme, pretože naozaj je to číslo jedna v hierarchii, ale nie je to číslo jedna v stratégii komisie. My sme 30 rokov čakali na plastové e, tašky alebo niečo také a potom, keď sme mali konečne legislatívu ohľadom tých ľahkých plastových e, tašiek, e, nielen vy, ale komisia mala e, v podstate hovorila pán Timmermans to opätovne, že to by veľmi, veľmi ťažké zavádzať do praxe a teraz sa ukázalo, že tam, kde to zaviedli, toto vynikajúco funguje a je to veľmi efektívne. Nedávno som čítala správu z Holandska a chcel som poinformovať pána Timemansa o tom, že to je obrovský úspech v Holandsku a viem, že to je v Portugalsku a iných štátoch. Ale teraz, keďže vieme, že jeden z dôvodov bol taký, že sme mali konkrétne ciele. Naozaj máme platnú legislatívu v tejto veci. Keď predložíte podobné užitočné nástroje, ktoré budú zodpovedať našej hlavnej priorite v nadkladaní s odpadmi alebo s prevenciou tvorby odpadov. Kedy to budeme mať? Ďakujem pekne. Neviem, či sú tu ďalšie otázky. Ak nie, tak pán Pitych, pani Pitikajnen. Ja by som chcela len upozorniť a položiť nasledujúcu otázku, náväznú otázku. Vieme a vieme, čo sa komisia snaží spraviť s implementáciou základnej legislatívy v členských štátoch, ale keďže je stále veľa problémov a veľa štátov, aj zo štatistických údajov to vieme, chcela by som si ešte raz overiť, čo chce komisia s týmto všetkým spraviť. Ide o ťažkú čitateľnosť legislatívy, ako veľkou časť e, zaberajú definície, zodpovednosť. To je dôležité vedieť ale zároveň je dôležité aj to, že kedy komisia a či vôbec komisia začne právne konanie proti členským štátom, ktoré nebudú náležite implementovať existujúcu legislatívu o odpade, pretože je veľmi ťažké ísť na ďalší krok, aj keby tá existujúca legislatíva bola plne využívaná a vieme, vyzerá to tak, ako keby sme nebrali túto vec vážne. Thank you very much. Ďakujem pekne. Komisia, nech sa páči. Ďakujem pekne. Čo sa týka otázky konkrétnych opatrení, prevencie, tvorby odpadu, to je v článku 9 navrhovanej rámcovej smernice o odpadoch. Tu žiadame členské štáty, klademe im, žiadame od nich veľmi konkrétne veci, podporiť využívanie projekt, produktov, ktoré sú udržateľné, recyklovateľné, ktoré sú dlhodobého použitia, využité, vyrobené z materiálov. Čiže ide o identifikáciu produktov a ich zdrojových surovín to je veľmi dôležité. Vyzývame k vytvoreniu systémov na podporu e, činnosti e, a obmedzenie elektrického elektronického odpadu, obmedzenie odpadu ťažobného priemyslu a veľmi dôležitý v prvovýrobe je aj odpad, potravinový odpad a tu navrhujeme, že každý členský štát si má vytvoriť svoje vlastné ciele pre prevenciu vzniku odpadu na základe e, tvoreného odpadu na e, hlavu obyvateľa, tak aby sme mohli merať pokrok. A keď toto sa implementuje, tak e, sa myslím, že sa to zásadným spôsobom zmení. E, zmení sa systém prevencie vzniku odpadu. E, ďalšia Eh, otázka, pripomienka. Ja som sa to snažil, už som svojom úvodnom vystúpení povedať, reagovať otázku na Pitkajnena. Chcel by som to len zopakovať, že tu sa jedná o smernice, ktoré musia byť transponované náležitým spôsobom a potom implementované. Nie je to zase tak zložitá legislatíva, ale eh, udáva jasné smerovanie, avšak eh, priznal som, že sú možnosti povedzme, e, v podstate e, e, nahlasovať niečo, čo v skutočnosti nie je. To je tá medzera. V podstate umožňujeme zatiaľ členským štátom, aby niečo nahlasili ako recykláciu, čo nie je recykláciou. A to sú tie medzery a preto cez revíziu legislatívy to chceme napraviť. A dúfam, že tá prichádzajúca správa, snáď už tento týždeň od Simony Bonafe, podporí práve tento aspekt. Ďakujem pekne. Môžeme teda asi prejsť na posledných zo pár otázok. Výpočet cieľov, to je otázka, otázky 13 a 14. Poprosím komisiu, aby zodpovedala na tieto pôvodné otázky a potom um. Yes, um, the existing Ďakujem. Existujúca legislatíva umožňuje všetkým členským štátom si vybrať zo štyroch metód výpočtov a to im umožňuje definovať rozsah všeobecného odpadu, čo merať a tiež kde, aby sa mohli podávať správy a aby sa dosiahli ciele. Členské štáty teda môžu vypočítavať celý tok odpadu alebo len odpad z domácnosti alebo z podnikov. Takže si môžu vlastne vybrať. Podľa toho, aké sú ciele, kde sa to meria, buď na zbernom mieste alebo v, v triediacom mieste, ak niekto chádza k nejakým zásadným stratám, alebo pri samotnom recyklovaní. E, je zadefinované, čo sú výrazné straty a členské štáty vlastne teraz môžu uplatňovať čokoľvek. Niekto uplatňuje nulu a niekto až 13 či dokonca 30 Problém je, že nemeriame v skutočnosti to, čo sa recykluje a to potom stiažuje tú porovnateľnosť výsledkov. Preto komícia chce trochu jednotnejší prístup k meraniu a k výpočtom, napríklad na základe definície Eurostatu a OECD, Členské štáty už túto metódu celé roky používajú, ale dobrovoľne pre zadávanie informácií Eurostatu. To je najkomplexnejšia metóda, to je tá metóda číslo 4. K samotným meraniam my navrhujeme posilniť existujúce pravidlá a členské štáty by nemali podávať správu o zberanom odpade ako o recyklovanom odpade naozaj by mali používať len ten odpad, ktorý vstúpil do recyklačného zariadenia. A tiež sú tam prísnejšie podmienky. Ak to ide pod 10 a ten odpad sa naozaj recykluje. Takže my definujeme na EU úrovni tie nesignifikantné straty ale tu ide o necieľový materiál, ktorý je stále obsiahnutý predtým, než vstúpi do konečného recyklačného procesu pre tie kľúčové toky odpadu. Tie trhové požiadavky odpadu sú oveľa prísnejšie, pretože tam sa naozaj vyžaduje kvalita. Teraz závisí od členských štátov vybrať e, to optimálne riešenie, čo bude recyklované, ale musia podať komisii správu, ako zabezpečujú kvalitu údajov Dopadová štúdia, ktorá podporuje túto eh, analýzu, tak zohľadnila aj výkon v členských štátov, aj spôsob, ako podávajú tieto správy o všeobecnom odpade. Vytvorili sme veľmi komplexný nástroj na meranie odpadu a tam sa zvažuje vstup do konečného recyklovania a potrebné uspôsobenie údajov tých krajín, kde je iný spôsob podávania údajov. Teda už poznáme dobre konkrétnu situáciu. A ide o to, aby sme vedeli, ako to v súčasnosti vyzerá, aké sú plány do budúcnosti, ako to vyzerá s plánovaním a s podávaním správ v tej ktorej krajine. A tiež chceme, aby úrady overovali niektoré údaje a tiež je potrebné zabezpečiť porovnateľnosť medzi členskými štátmi, hlavne tam, kde sú rôzne východiska, aby sme zabezpečili to, že tie cele, ktoré si stanovíme, budú naozaj realistické. Pán predseda. Pani Oken. Mala som takú malú otázočku. Urobili ste niečo preto aby ste sa ubezpečili, že členské štáty dodržiavajú tých 5 ktoré sú stanovené v súčasných právnych predpisoch a prečo si komisia myslí, že 10 tú implementáciu zlepší. Čo ste urobili preto, aby tých 5% bolo rešpektovaných a prečo by to tých 10% implementáciu malo zlepšiť? Pán predseda, ďakujem. Ešte nejaká otázka? Nie? Nech sa páči, odpovedajte. Priznám sa, že naozaj neviem, odkiaľ tých 5% pochádza v texte. Nič také nie je teraz. Máme problém v tom, že tie nesignifikantné straty členské štáty rôznym spôsobom interpretujú. Niektoré majú dokonca až 30 Je tu rôzna interpretácia. Chceme s tým skoncovať, chceme stanoviť realistické číslo na základe toho, čo vieme, čo sa deje v skutočnosti v tých tridiacich zariadeniach. A to je viac menej výsledok, ktorého sú schopné tieto triediacie zariadenie dosiahnuť, ale musí tu byť aj výnimka, pretože budeme chcieť od členských štátov, aby nám povedali, čo je vstup do tých recyklačných centier, tých 5% sa bude aplikovať len vo výnimočných prípadoch a len vtedy, keď členské štáty vysvetlia metodiku, ako to meria. A keď nebudeme presvedčení o správnosti a vierhodnosti merania, tak to nebudeme akceptovať. Je to len pojem bez akýchkoľvek čísel a my vieme, že s 10% sa nám podarí dosiahnuť pomerne vysokú kvalitu. Napríklad v takých druhoch, ako je tráva, tam môžeme dosiahnuť oveľa lepší výsledok než 10 A všetci to vedia, vedia to aj priemyselné podniky, tí, ktorí recyklujú a budú to vedieť aj koneční užívateľi. užívateľia. Ďakujem, hovorí pán predseda. Ak tu nie je žiadna, žiadna, žiadna ďalšia otázka, tak navrhujem, aby sme uzavreli výmenu názorov o realizácii rámcovej e, smernice o odpadoch a o balení odpadu a ďakujeme komisii, ale Máme ešte ďalšie otázky, o ktorých budeme môcť ďalej diskutovať na budúcom zasadnutí. Ukončujem toto zasadnutie a pripomínam, že budúca schôdza bude 15. až 16. júna v Bruseli. Ďakujem a dobrú chuť k obedu.